So, dear colleagues, Vážení kolegovia, vítam vás na ehm, schôdzi medziparlamentného výboru. E, organizuje to výbor pre hospodárstvo. Vítam všetkých zástupcov národných parlamentov. Dovolím si e, vám pripomenúť, že počas e, uplynulých rokov výbor EKON veľmi aktívne sa snažil eh, zabezpečiť, aby eh, reforma hospodárskeho radenia v EÚ eh, sa sprevádzala stále sa zvýšujúcou sa demokratickou zodpovednosťou. A to sa týka tak e, Európskeho parlamentu, ako aj národných parlamentov. Takže je pre nás obrovským potešením, že máme vás tu a že môžeme nejako konkrétne prispieť k medziparlamentnej spolupráci, eh, aby sme posilnili úlohu parlamentov v Európskej únii a v otázke hospodárskeho riadenia, ako viete. Eh, táto schôdza je rozdelená na dve časti. Prvá časť sa venuje eh, následným krokom v súvislosti s programom BEPS a druhá časť Bankovej únii. Dnes vítam pána Tura Helsingera, z výboru pre financie holandského senátu. Spolu so mnou bude spolupredsedať prvej schôdzi a pán uh, Martin van Rochin z uh, výboru pre financie uh, holandského uh, um, senátu bude spolupredsedať počas druhej časti našej schôdze. Uh, uh, Vzhľadom na veľký počet účastníkov pravdepodobne nebudem môcť poskytnúť e, slovo všetkým záujemcom a budeme e, sa snažiť e, zabezpečiť zastúpenie čo najväčšiemu počtu parlamentov. Predstaviteľ toho, ktorého parlamentu bude mať k dispozícii dve minúty. To znamená, že vypočujeme si 20-25 vystúpení a no, samozrejme, budeme to môcť e, e, upraviť podľa toho, ako sa bude vyvíjať e, diskusie. Chcem vám pripomenúť, že v tejto miestnosti sú k dispozícii e, e, tlačiva e, záujemcov o e, vystúpenie. E, e, to znamená, že poslanci či už Národných alebo Európskeho parlamentu musia sa prihlásiť. Budeme e, používať e, takýto prístup, i keď je tu určitá e, sloboda manévru, takže tri e, zastup, traje zastupcovia národných parlamentov a jeden europoslanec. Takže začíname prvú schôdzu. Nasledné kroky v súvislosti s BEPS e, e, máme na mysli podkopovanie daňového e, základu a presun e, e, získov pred dvomi rokmi sme hovorili o systéme DPH a minulý rok sme sa rozprávali o potrebe spoločného prístupu e, k boju proti daňovému plánovaniu, e, daňovým podvodom a vyhýbaniu sa plateniu daní. Najmä po e, odhaleniach v súvislosti s, s kauzou LuxLeaks počas uplynulého obdobia sa urobila veľmi veľa veci. E, zverejnili e, e, sa odporúčania v prípade boja s BEPS a pred dvomi týždňami komisia predložila balíčak opatrení na boj proti vyhýbaniu sa plateniu danie. Je to návrh automatické výmeny informácie. takže je to veľmi aktuálna téma ako e, e, predstavitelia e, parlamentov, zákonodarcovia, máme dôležitú úlohu pri uplatnení odporúčaní BEPS a transponovanie to do vnútroštátnej legislatívy. Vítam tu aj pána Alena Lamasúra, je predsedom osobitného výboru pre otázky dane veľmi intenzívne e, sa snaží pridať väčšiu dynamiku našej činnosti v danej oblasti. Ako a zda viete, e, zriadili sme osobitný výbor, ktorý sa venuje týmto záležitostiam. A samozrejme, robíme aj bežnú legislatívnu prácu vo výbore pre hospodárstvo. Máme veľké šťastie. Je tu dnes pritomný Valery Mutalie, rediteľ príslušného odboru e, pre mm, dane e, Európskej komisie a Karolín Malcolm, mm, poradkynia e, strediska pre daňovú politiku a správu OECD. Takže začíname. Prípadne možno, že kolega by chcel povedať zo pár slov ešte predtým, ako sa pustíme do mm, tejto témy. Ďakujem pekne. Budem sa snažiť poskytnúť slovo maximálnemu počtu účastníkov, ale e, to urobíme potom, ako si vypočujeme úvodný, úvodné prejavy. Teším sa na našu rozpravu v mene e, parlamentného rozmeru holandského predsedníctva Európskej rady. E, chcem vám povedať, že som veľmi rád, že ste prišli na schôdzu, ktorú sme zorganizovali spoločne s Európarlamentom a odozovám vám späť slovo. Ďakujem pekne. Ako prvý vystupí Caroline Malcolm. Stredisko daňovej politiky a správy eh, OECD. Máte k dispozícii 10 minút, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcela poďakovať za správu. Vystúpiť na dnešnej schôdzi, ako ste povedali, je to veľmi vhodný čas aby sme hovorili o implementácii e, programu BEPS. E, v Oktobri, sme e, predložili balíček 15 rôznych aktivít v súvislosti s BEPS v mene OECD a je najvyšší čas, aby jednotlivé štáty sa sústredili na otázku u, u realizácie týchto odporúčaní. Predtým, ako sa budeme venovať som, samotnému balíčku, Chcel by som e, spomenúť, prečo projekt BEPS e, má tak e, dôležitý význam z hľadiska napredovania v oblasti medzinárodnej právnej úpravy daňovej oblasti, aby to zodpovedala požiadavkom 21. Star- storočia. BEP sa o to, aby v modernom hospodárstve 21. storočia, aby sa vytvárala hodnota a aby to bolo spojené s výberom dane. Prečo projekt BEX je taký dôležitý? Myslím si, že eh, okrem iného tento eh, eh, projekt spojil G20 a OECD v otázke daných pravidel. Predtým vždy mm, vedúcu úlohu zohrovala OECD, ale moderná ekonomika hovorí o tom, že musíme uplatniť globálny prístup k tým, aby daňová úprava bola efektívna eh, v globálnom eh, zmysle. Máme tu úlohy rôznych krajín a treba eh, aktualizovať medzinárodné úlohy v súvislosti s požiadavkami moderného hospodárstva. Čiže je to inkluzívny projekt a prvý raz OECD pristúpili k tomu takýmto spôsobom a dosiahli sme zhodu vo všetkých zúčastnených 44 štátoch Zároveň bolo veľmi dôležité e, z hľadiska ďalšieho napredovania e, nasledovné, pretože častokrát tento projekt kritizovali počas e, uplynulých dvoch rokov, dva pol rokov hovorilo sa o tom, že je to príliš komplikované a že lepšie je ponechať systém v súčasnom stave. Treba však pripomenúť, že keď máme výsledky projektu BEPS, E, musíme si uvedomiť, že alternatívou nič nerobenia nebolo zachovanie súčasného stavu. Alternatívou projektu BEPS bolo to, že každá krajina sa bude e, vyvíjať vlastným spôsobom a bude riešiť problémy, e, veľmi horúce problémy svojim spôsobom. Takže na, čo bolo najlepšie, bolo to, že tento projekt umožnil nám E, e, zaplniť medzery, ktoré umožňovali e, nadnárodným spoločnosťom vyhybať sa plateniu dane, urobiť to globálnym spôsobom a inkluzívnym spôsobom. Okrem toho, tento projekt sa zakladal na konzultáciách nie len so 44 štátmi, ktoré sa priamo zúčastnili vývoja pravidel. My sme sa radili s 120 jurisdikciami, mali sme viac ako 10 regionálnych konzultácií, takisto 14 ďalších štátov e, sa priamo zúčastnili prípravou týchto e, e, opatrení a zastupovali 4 stupne hospodárskeho rozvoja. Čiže bolo veľmi dôležité, aby sme rozšírili rozsah diskusí a nepôsobili iba v krajinách OECD. Mali sme rozsiahle konzultácie s predstaviteľmi e, e, podnikovej sféry, z občianskej spoločnosti a myslím si, že to sa oplatilo. Teraz, e, keď vidíme, že sa to realizuje, um, snažíme sa o správnu rovnováhu medzi zabezpečením plnenia požiadaviek a účinnosťou. A napokon chcela by som spomenúť, nakoľko je to rozsiahly balíčik Mnohé e, e, otázky e, sa riešili v OECD predtým, napríklad transferová cenotvorba, ale okrem toho sme zahrnuli tie oblasti, ktoré sú obsahom balíčka EÚ v oblasti boja proti vyhýbaniu sa plateniu danie. Napríklad kontrolované zahraničné spoločnosti. To sú nové oblasti činnosti OECD, a predstavuje ďalší krok. E, niektoré krajiny e, nie sú až také prísne v daňových e, otázkach, ale mm, nemôžeme efektívne pracovať vo vnútri krajiny bez toho, aby sme zohľadnili to, čo sa deje v zahraničí. Tento projekt predstavuje výsledok príspevku všetkých členských štátov Európskej únie, Výboru pre fiskálne záležitosti a teraz, keď to balíček už je e, pohromade, e, je tu väčšia úloha, úloha súvisia sa s implementáciou. A tomu by som sa chcela dnes venovať. Myslím si, že e, je najlepšie vnímať tento projekt a 15 opatrení v jednotlivých skupinách. A dúfam, že to umožní zákonodárcom správne stanovať priority, tempo implementácie a dúfam, že to bude naozaj v tomto zmysle účinné. Čo všetko obsahuje balíček? Jednak minimálne štandardy, štyri minimálne normy eh, odsúhlasené v tých oblastiach, eh, eh, kde by v prípade nekonania by sme mali negatívne dôsledky pre ostatné štáty. Jednak predkladne správ o jednotlivých štátoch, škodlivé daňové postupy, tu treba spomnúť výmenu rozhodnutí v daných otázkach a preferenčné e, e, daňové ratingy e, zneužívania daňových pravidel. Chceme dosiahnuť pôsobiť proti výberu si vhodných daňových jurisdikcií. A napokon chceme skoncovať s dvojakým nezdanením. Samozrejme, môžem, musíme efektívnejšie riešiť aj dvojaké zdanenie. A, takže z tohto hľadiska opatrenie číslo 4 je veľmi dôležité. Musíme aktualizovať existujúce normy a predovšetkým ide o transferovú cenotvorbu a otázka daňových dohôd, napríklad e, koncepcia e, trvalej prevádzky. Je tu tiež dohoda o spoločných prístupoch Takéto spoločné prístupy predstavujú tie oblasti činnosti, kde jednotlivé štáty nie sú povinné uplatňovať nejaké opatrenia, ale tam, kde ich uplatňujú, musia byť v súlade s e, dohodnutým balíčkom. Máme e, prípady e, hybridného nesúladu a adaptability. A napokon tento balíček obsahuje usmernenie, ktoré vychádza z usvedčených postupov je to e, nový spôsob činnosti OCD, najmä pokiaľ ide povinné e, oznámovanie mechanizmov e, boja proti vyhýbaniu sa plateniu dania alebo agresívnemu plánovaniu. Ehm, to umožňuje zistiť súčasný stav v jednotlivých štátoch a pripraviť ďalšie kroky do budúcnosti. Veľmi veľa sme sa venovali zdaneniu v digitálnom hospodárstve, budeme v tom pokračovať a takisto pokračujeme v činnosti v súvislosti e, e, nad národnými nástrojmi. Takže chcel by som pripomenúť, sú tu minimálne štandardy v oblasti bez 4 minimálne štandardy. To bude stredobodom pozornosti ďalšej fázy projektu BEPS. Budeme e, e, analyzovať, ako jednotlivé štáty uplatňujú opatrenia, budeme im pomáhať pri implementácii Ďalej e, musíme aktualizovať existujúce štandardy, spoločné prístupy a usmernenie, ktoré vychádzajú z e, osvedčených postupov. V súčasnosti OECD sa e, snaží zabezpečiť podporu jednotlivým štátom pri implementácii jednotlivých opatrení. Pôjde o praktické nástroje, vrátanie nástrojov určených pre najmenej rozvinuté krajiny kde implementácie pravidel e, treba zohľadniť, e, e, pri implementácii opatrení treba zohľadniť obmedzenia kapacity. Budeme taktiež monitorovať implementáciu minimálnych štandardov v oblasti BEPS zo strany členských štátov a budeme pokračovať v technickej činnosti. Takže komplexný rámec je ďalším zámerom OECD Chceme rozšíriť rozsah pôsobnosti projektu BEPS na rámec 44 štátov, aby sme zahrnuli ďalšie krajiny, aby podporovali balíček BEPS. Našim základným, základnou snahou je vytvoriť globálny inkluzívny rámec. Budeme vyzývať jednotlivé členské štáty, aby sa zúčastnili ďalšej fázy projektu BEPS, rovnako, na, za rovnakých podmienok ako 44 eh, členské štáty OECD, OECD a budeme eh, robiť analýzu, budeme monitorovať implementáciu, budeme eh, pomáhať eh, jednotlivým štátom posilňovať svoju kapacitu z hľadiska implementácie a budeme pokračovať v technickej činnosti v následných krokoch. Takže z hľadiska implementácie to je ten rámec, ktorý bude využívať OECD spolu s členskými štátmi skupiny G20 a my sme otvorení e, voči e, všetkým zainteresovaným štátom a ďalším jurisdikciám z hľadiska realizácie ďalších etáp. Čo? Ďakujeme pekne. A teraz dostane slovo Valery Mutualie. Nech sa páči z generálneho rejiteľstva z komisie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Vážené dámy a páni, poslanci, ja som veľmi rád, že už druhý krát, po druhý krát, druhý rok môžem participovať na tejto diskusii ohľadne otázok optimalizácie daňovej. Volám sa Valery Mutalie, pracujem na generálnom rejiteľstve pre dane. Na komisii nechcem opakovať to, čo Karolina práve prezentovala pretože je tu riziko, že sa môžeme opakovať, pretože vlastne naša agenda, pokiaľ ide o európsku úroveň, je agendou, ktorú spolu tvoríme. Sústredíme sa predovšetkým na výsledky tejto diskusie, ktoré budeme mať na globálnej úrovni a snažíme sa koordinovať ich spúšťanie na úrovni vnútorného trhu, na to, aby sa to dialo koherentne, aby sme ponúkli právny a reglementačný rámec ktorý môže pomôcť našim podnikom. Ak budete súhlasiť, tak poviem pár slov ohľadne návrhu, obsahu návrhu, metódy, ktorý sme sa snažili uplatniť a takisto aj budem hovoriť o tých potrebných partnerstvách, ktoré potrebujeme a chceme dosiahnuť naše ciele, ktoré sú tie, že chceme dosiahnuť rozdelenie bremena daňového, a takisto, aby to bolo zároveň atraktívne pre naše podniky. Pokiaľ ide teda o ten náš priestor, ktorému sa venujeme, myslím, že celkový rozmer tých cieľov a krokov, ktoré boli identifikované na globálnej úrovni v kontexte BEPS, má za cieľ urobiť také opetrenia, ktoré budú mať zrkadlový efekt aj vo vzťahu k Európskej únii. Žiadna z tých 15 akcií vlastne e, všetky týchto akcií sú zacielené predovšetk na posunie kredibility jednotného vnútorného trhu. Chceme byť partnerom G20, ktorý je vlastne aktérom, pokiaľ ide o šírenie tejto agendy na globálnej úrovni. Ide to takisto aj o otázku efektívnosti, pretože máme pocit, že spúšťanie týchto štandardov koordinovaným spôsobom na jednotnom vnútornom trhu umožní dodanie, umožní zjednodušenie vlastne zabezpečenie daňového základu, ale takisto sa zvýši aj vizibilita právna, viditeľnosť právna, pokiaľ ide o jednotlivých aktérov hospodárskych, takže ide tu takisto aj o otázku daňovej rovnosti, pretože skutočne pravda zostáva, že našim cieľom je, aby sme naše ciele a, a tú reglementáciu, ktorú máme, urobili takým spôsobom, aby to neškodilo. Takže to je cieľom našej agendy. Uvediem niekoľko príkladov rýchlych pokiaľ ide o tie témy, na ktorých my pracujeme. Ide tu predovšetkým o reformu toho, čo nazývame Batenbox, to znamená tá schéma, ktorá je vlastne na pros, ktorá podporuje inováciu a výskum, ktorá je vlastne predmetom aj toho, čomu sa venovali minulý rok na samite ministri hospodárstva, na to, aby to bolo zosúladené vlastne s prístupom, tak ako to bolo definované na úrovni OECD. Takisto transparencia, pokiaľ ide o verejnú správu, pokiaľ ide o prijatie smernice o automatickej výmene, výmene e, daňových obmedzení z minulého roku a takisto aj práca, ktorá vlastne sa týka transferu informácií. To takisto bolo predmetom diskusie ministrov hospodárstva, pokiaľ ide o posilňovanie e, pravidel, pokiaľ ide o e, výmenu týchto informácií. To je vlastne to, čo sme navrhli aj v februári roku, tohto roku na to, aby sme zlepšili podmienky na jednotnom vnútornom trhu. Takže ako vidíte, tie naše nástroje komunitárne sa snažíme prispôsobiť predovšetkým tým cieľom, ktoré boli zadefinované na úrovni OECD. A vlastne ide tu o opatrenia, ktoré sú zacielené na to, aby sme bojovali proti transferom ziskov tým, že posilníme vlastne kontrolu voči zahraničným spoločnostiam a sú tu aj ďalšie kroky, ktoré sme navrhli v rámci tejto smernice, pokiaľ ide optimalizáciu, daňovú optimalizáciu. Takže sú tu tieto domény, ktoré sú potom neskôr doplnené zo strany iných iniciatív, predovšetkým pokiaľ ide o zlepšenie súčasného stavu. Pokiaľ ide aj teda o obsah samotný, ako som už povedal, máme tu taký zrkadlový efekt na to, aby sme zabezpečili takú implementáciu týchto, týchto identifikovaných cieľov na tom vnútornom trhu v kontexte tých cieľov, ktoré sme si stanovili a ktoré máme zadefinované aj z OECD. Pokiaľ teda ide o metódu samotnú, nakoľko vlastne už máme k dispozícii konkrétne nástroje v Európskej únie, v rámci ktorého identifikujeme tie najlepšie nástroje na to, aby sme sa dostali k tým cieľom, ktoré sa snažíme dosiahnuť. A chcel by som možno tento bod v tejto chvíli objasniť, ktorý sa teda týka predovšetkým otázky cezhraničného charakteru. To znamená, náš dôvod, prečo takto postupujeme, je dôvod, ktorý sa týka integrality jednotného vnútorného trhu a zacielenie predovšetkým na to, aby sme sa venovali otázkam porušovania pravidel v rámci jednotného vnútorného trhu, čiže sa to týka tej cezhraničnej toho cezhraničného charakteru. Pokiaľ ide o tie metódy, ktoré sme si zvolili, tak tie metódy sú zacielené na to, aby sme sa venovali hlavne trom princípom. Ten prvý princíp je zvrchovanosti členských štátov v rámci definície daňových režimov, pokiaľ ide o priamy daňový systém. A potom po druhé je tu vlastne otázka dodržiavania otázku subsidiarity aby sme vlastne nezasahovali do tých úrovní, kde sú zodpovedné členské štáty. Takisto rešpektovanie princípu proporcionality, pokiaľ ide o tie nástroje, ktoré navrhujeme a ktoré vlastne spúšťame, predkladáme na radu, aby sa potom členské štáty k tomu mohli vyjadriť. Takže pár príkladov, pokiaľ ide o to, ako my k týmto princípom pristupujeme, tak to vlastne sú tie nástroje, ktoré my navrhujeme na spúšťanie tejto agendy. Máme k dispozícii viacero nástrojov, predovšetkým legislatívne nástroje. Hneď ako sa objaví nejaké riziko, pokiaľ ide o obmedzenie slobody jednotného vnútorného trhu, vždy teda, keď je potrebné regulovať daňovú konkurenciu, ktorá je škodlivá vo vzťahu k jednotnému vnútornému trhu, tak my uprednostňujeme nástroje legislatívne, predovšetkým teda návrhy smerníc. To je vlastne to, čo sme urobili aj v rámci e, administratívnej spolupráce, či už ide o e, automatickú výmenu údajov bankových údajov, či už ide o výmenu pravidel daňových, alebo tak, ako sme to vlastne navrli pred dvomi, systémy, dvomi týždňami, podávanie správ e, zo strany členských štátov. Takže ide o to, aby sme sa uistili v tom zmysle, že vlastne tie pravidlá, pokiaľ ide o jednotlivé členské štiaty, sú zadefinované takým e, štýlom, aby sa tu nedošlo fragmentácii jednotného vnútorného trhu, aby sme teda uchovali tie veľké slobody, veľkú voľnosť, pokiaľ ide o voľný pohyb kapitálu a pokiaľ ide o ďalšie e, ukazovatele. Ďalšia otázka, pokiaľ teda ide o soft law, tak to je doména, kde nejde o otázku adaptácie legislatívy, ale napríklad, kde ide o odporúčania pre členské štáty, kde sa môže revidovať napríklad dohoda fiskálna daňová s tretími krajinami. To znamená, ide tu o nástroje, ktoré uprednostnila komisia na to, aby sme odporúčili členským štátom revidovať tú definíciu e, zriadenia trvalého e, takýchto pravidel v tom zmysle, aby sa komisia vlastne uistila o tom, aby tu došlo k zdaňovaniu ziskov patričným spôsobom. A tretí princíp, ktorý máme k dispozícii, tretí nástroj, ktorý využívame na úrovni Európskej únie, je práve koordinácia národných politik. Ako iste viete, máme skupinu, ktorá je označená kódex správania, pokiaľ ide o daňovú otázku, kde sa vlastne združujú členské štáty, kde e, dochádza k tzv. peer review, pokiaľ ide o ďanové systémy, na to, aby sme sa uistili predovšetkým v oblasti transparencie, koherencie, aby sme sa vyhli nekalej hospodárskej súťaži. A na záver, pokiaľ teda ide o taký sumár, pokiaľ ide o ten obsah a pokiaľ ide o tie metódy, už vieme presne, čo chceme dosiahnuť. To znamená, máme k dispozícii nástroje, ktoré nám to umožní a zaznamenáme v tejto oblasti pokrok. A na to, aby sa nám to podarilo, potrebujeme vytvoriť partnerstva, dobré partnerstva. Máme prvé partnerstvo, ktoré už je zastabilizované na úrovni inštitúcií Európskej únie a máme tu jasné prepojenie s, s Európskym parlamentom, pokiaľ ide o, práve o otázku agendu daňových otázok. Takisto je veľmi zaujímavý príspevok práve ten, ktorý prišiel z výborov Econ a Tax, kde je vlastne zadefinovaná agenda, ktorá je veľmi ambiciozná, na základe ktorej bude môcť potom komisia, na ktorú bude môcť komisia nadviazať v budúcich mesiacoch. Takže Máme takisto ešte aj radu ministrov, ktorá pod holandským predsedníctvom zaznamenala pokrok v otázke daňovej reglementácii. To je jedna z hlavných priorít holandského predsedníctva a sme skutočne radi, že môžeme počítať s podporou holandského predsedníctva, aby sme v tejto oblasti zaznamenali pokrok. A ešte pokiaľ ide o tie partnerstva, potrebujeme partnerstva aj s členskými štátmi, nakoľko ten fenomén, ktorý vidíme na úrovni európskej, tieto fenomény existujú vlastne aj na národnej úrovni a musíme sa uistiť o tom a urobiť všetko. Preto vlastne videli sme tu napríklad navyšovanie daňového tlaku, pokiaľ ide o zdaňovanie napríklad e, zisku zamestnancov, tak musíme vysvetliť našim občanom to, že vlastne celok všetkých prispievateľov daňových e, vytvára ten celok daňový, ktorý máme k dispozícii. To znamená, nad rámec toho, čo môže poskytnúť Európsky parlament a Európska komisia. Chcel by som povedať, že vlastne sa nepohneme v tejto oblasti dopredu bez toho, že nám pomôžete aj vy za jednotlivé členské štáty na úrovni Európskej rady na to, aby sme urobili pokrok v rámci tých návrhov administratívnych a legislatívnych návrhov, ktoré boli prednesené. Váš, vaša podpora je pre nás veľmi dôležitá a očakávame, že budeme môcť v budúcnosti veľmi dobre spolupracovať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz ďalší dva rečníci v mene Európskeho parlamentu. Ako prvý vystupí Alain Lamassur, eh, predseda výboru pre rozpočet. Ďakujem pekne, pokiaľ ide o mm, postavenia eh, podnikov spoločnosti. Počas eh, roka a pol eh, sa to považovalo za veľmi technicky náročnú a nudnú tému. Potom sa objavila, objavili odhalenia Wikileaks a vo všetkých krajinách to značalo, začalo všetkých znepokojovať. Takisto aj na opačnej strane oceánu. Máme tu predstaviteľov Quebecského parlamentu a sme v tejto súvislosti v kontakte so Spojenými štátmi. Zdalo by sa, že Lux Leaks e, znamenajú zmenu paradigmy v otázke zdanenia e, podnikov, takisto ako aj krach e, banky Lehman Brothers znamenalo zmenu paradigmy v bankovníctve a finančníctve. Pokiaľ ide o spoluprácu v daňových záležitostiach, národné parlamenty vždy majú to prvé a posledné slovo. Musíme však preskúmať na celé Európskej únie, aké postupy uplatňovali členské štáty a pripraviť odporúčanie s tým, aby sme e, doplnili tie iniciatívy, ktoré presadzuje OECD a Európska komisia O tom sme už počuli. Naše zistenia svedčia o, o, nasledovnom. Predovšetkým treba zohľadniť to, že naše daňové systémy nie sú e, pripravené na hospodárstvo 21. storočia. Systémy sa vytvárali pred asi 30 rokmi a už nie sú vhodné na riešenie problémov globalizovanej e, výroby, e, marketingu, zo strany podnikovej sféry. A to už nespomínam eh, digitálne platformy a digitálne prostredie. Po druhé, treba konštatovať, že veľké spoločnosti sa vyhýbajú konkurencie, vzájomnej konkurencie tým, že využívajú rôznu legislatívnu úpravu v členských štátoch. Využívajú eh, um, výhody, ktoré dostávajú ako nadnárodné spoločnosti najmä keď pôsobia v menších členských štátoch, ktoré nemajú e, e, možnosť e, zbaviť sa rôznych legislatívnych medzier. Vidíme, že daňové príjmy z niektorých členských štátov sa posúvajú do iných členských štátov na okor tých prvých a to sa deje takmer vo všetkých členských štátoch únie. Elise Ferreira a Michael Teurer pripravili správu a v tejto správe e, konzistentne e, odporúčajú uplatňovať pravidlá hospodárskej súťaže aj z hľadiska zdanenia ziskov, e, rovnako ako to robíme v prípade akýchkoľvek aktivít v Európe. Čiže musí tu byť uplatnený princíp rovnosti, transparentnosti pri zdaňovaní ziskov spoločnosti. Chceme bojovať proti nekalej hospodárskej súťaž, súťaži, nespravodlivosti v Európskej únii, e, v európskej rodine. Našim cieľom bolo e, e, vytvoriť rovnakú definíciu daňového základu v celej Európskej únii. A tu si budeme môcť navzájom byť konkurentmi transparentným spôsobom, čo sa týka rôznej miery to, čo aplikujeme 40 rokov na DPH a čo funguje relatívne dobre, to by platilo aj tu. A potom tu máme svetovú úroveň, tu podporujeme odporúčania OECD, ale je dôležité, aby naši veľkí svetoví partnery v tejto oblasti, Spojené štáty a ďalší, rovnako zdieľali túto filozofiu a zúčastňovali sa na tejto práci. Je tu dobrá správa. E, nadnárodné firmy tak trošku menia spôsob e, uvažovania pod tlakom verejných inštitúcií, pod našim tlakom, tlakom volených zástupcov ľudu. Tieto firmy si uvedomujú, že nie je možné, aby boli naďalej znečisťovateľmi alebo pôvodcami činností, ktoré zhoršujú otepľovanie planéty tieto veľké firmy si jednoducho už nemôžu dovoliť voči svojim zákazníkom e, byť alebo javiť sa tými zlými. Záverom, tu v Európskom parlamente by sme si želali pokračovať e, v tomto vyšetrovaní a prehlbovaní z e, poznatkov, vymieňanie si názorov. Máme naplánované dve ďalšie medziparlamentné konferencie 16. apríla, rovnakí účastníci, a potom spolu s OECD vyzveme všetky parlamenty tých krajín, ktoré OECD snažilo, e, zapojilo do tohto snaženia. Už sa na to teším a ďakujem za pozornosť. Ďakujeme. A teraz má slovo pán Baje. Som veľmi rád, podobne ako kolega Lamasur že máme dnes túto rozpravu. Je veľmi dobré, že máme možnosť diskutovať o návrhoch komisie. Je to výsledok tlaku občanov a Európskeho parlamentu. Ak chceme vytvoriť naozajstnú menovú úniu, naozajstnú hospodárskú úniu, je potrebné e, vytvoriť fungujúci vnútroeurópsky trh a spoločné zdaňovanie podnikov. Vieme, aká je agresívna nadnárodná politika. To sú až 200 e, miliard dolárov, ktoré vlády strácajú na celom svete v dôsledku agresívnej daňovej politiky nadnárodných monopolov. Tu máme priestor na zlepšenie. Nový fiškálny balíček, ktorý navrhuje Pierre Moskoviči, predstavuje základnú etapu na tejto ceste. Je to iba etapa, e, ale treba zájsť oveľa ďalej, aby sa zlepšila daňová situácia v Európe. Pán predseda Lamasur sa o tom už zmienil. Nezostali sme e, s rukami za chrbtom, tu v Európskom parlamente sme veľa v minulom roku urobili vďaka správe Torer a Ferrera. Som e, veľmi rád, že tu je pani Ferrera s nami. Ona je koordinátorkou pre smernicu DAC 3, ktorá sa zaoberá výmenou informácií ohľadne rozhodnutí znalostí o fiškálnych záležitostiach. Toto je to zásadné. Všetky národné a nadnárodné súdne rozhodnutia musia byť rozanalizované a skontrolované. Bohužiaľ toto odporu, odporúčanie rada nesledovala alebo nenasledovala a dala si limit 10 rokov. Dúfam, že niektorí poslanci budú môcť svoje vlády presvedčiť, aby sa zvrátilo toto pravidlo, pretože my tu v parlamente si myslíme, že keď existuje súdne rozhodnutie hneď by malo byť rozanalizované a odovzdané ďalej. Ďalším štátom sme prekvapení, že prišla s touto 10-ročnou lehotou rada. Ďalej tu máme sankcie. Všetci sú proti sankciám, ale je treba zaistiť, aby sankcie boli uvalené, pretože až potom je možné, aby veci začali fungovať. Nie je možné, aby o všetkom rozhodovala rada, preto sme žiadali, aby komisia bola garantom, aby, to rovnosť, aby táto rovnosť bola výraznejšia. A všetky dohody fiskálnych charakterov nadnárodných monopolov by mali byť zverejňované. Máme tu nevyhnutnosť z nášho pohľadu identifikačného čísla, európskeho čísla pre všetky nadnárodné monopoly. Toto identifikačné európske číslo by všetko zjednodušilo. Opatrenia, ktoré prijalo OECD, Ehm, samozrejme, komisia musí mať európsku iniciatívu a iniciovať ju. Máme tu balíček, máme dve opatrenia, ktoré sa budú študovať ešte nasledujúce mesiace. Ide tu o výmenu informácií ohľadne vykazovania um, typu country by country. To povedie k väčšej transparentnosti v oblasti fiskálnej transparentnosti. A druhé opatrenie je návrh BEPS. Chcel chcel by som o tom hovoriť dlhšie, pretože ako povedal už predseda, som spravodajcom k tejto veci. Myslím si, že tu v rámci BEPS je 6 dôležitých opatrení. Najprv rozšírenie pravidla na zahraničné firmy. To znamená, že je potrebné zaistiť, aby materská firma platila dane tam, kde má hlavné sídlo a nie tam, kde má pobočky v iných štátoch, filiálky. Ďalej, treba je vyhnúť sa dvojitému zdaneniu. Ďalej tu máme tzv. switch over clause, e, klauzulu, teda zisky by mali byť automaticky zdaňované v krajine pôvodnej. To, to je tých 40 hranice spomínanej, tá musí byť dodržaná. A potom tu máme otázku klauzule, ktorá sa nazýva v angličtine exit clause, tam, kde nadnárodné firmy lokalizujú svoje ochranné známky alebo patenty v krajinách, v ktorých je obmedzená ochrana pôvodného vlastníka, pokiaľ ide o prijaté patenty. A potom tu máme ešte všeobecné opatrenie proti zneužívaniu. Myslíme si, že jednoducho tu je niekoľko zásadných vecí a stanovenie základných ziskových zón pre nadnárodné firmy, tam, kde sa robí hospodárska činnosť, tam by tieto firmy mali platiť dane. A nie vždy to tak je. Vidíme, že napríklad Google je priam šampiónom v týchto týchto nekalých postupoch alebo nie celkom čistých postupoch a nie je zďaleka jediný eh, Google. Eh, nemali by sme byť žiadne výčitky, čo sa týka nadnárodných monopolov. Treba to zverejniť, treba tomu dať väčšiu publicitu a samozrejme je treba, aby takto získané podmienky pre dobro všetkých ak si je základnou vecou v roku 2016, to podstatne zníži administratívne zaťaženie a právnu neistotu, ktorej čelia európske firmy. Tieto musia byť v súlade s 28 právnymi systémami. V mnohých prípadoch ich činy musia byť v súlade so všetkými 28 systémami. A návrh na zdanenie podnikov by umožnil, aby existovalo isté jednotné zastrešovacie miesto, kde by mohli vykonávať alebo riešiť svoje daňové povinnosti. Dúfame, že rada pôjde našou cestou a v tomto smere počítam s aktívnym prístupom všetkých poslankyň a poslancov tu prítomných, pretože to ste vy, kto môže tlačiť na národné parlamenty, aby sme dostali ku konkrétnemu výsledku v daňovej oblasti v Európskej únii. Je naozaj na čase, aby sme prišli s konkrétnymi odpovediami. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz uh, vystupí eh, prvý predstaviteľ Národného eh, parlamentu, pán Michal Bech, člen spolkového snemu. Vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne v mene nemeckého Bundestagu. By som chcel vyjadriť predovšetkým to, že som rád, že pokiaľ ide o stretnutie G20 ministrov financií, že sa tu podarilo dosiahnuť koncenzus, pokiaľ ide o boj proti únikom daňovým voči veľkým podnikom a vlastne ten akčný plán PEPSI podľa môjho názoru správny, môže to byť dokonca milník v rámci medzinárodnej daňovej politiky, aj pokiaľ ide o daňovú spravodlivosť, môže to byť veľký úspech pre Európu a myslím, že je veľmi dôležité, aby sme o tom aj dnes hovorili, pretože z celosvetového hľadiska by to bolo poprvýkrát, že tu máme takýto veľký koncenzus v rámci medzinárodných štandardov zdaňovacích systémov a toto jednoducho doposiaľ v takovéto podobe sme tu ešte nikdy nemali, ale nemôže to jednoducho sa celé udiať iba na úrovni papiera, musí to byť neskôr implementované a podľa môjho názoru najdôležitejšie postupovať internacionálne, aby sme v jednotlivých členských krajinách zamedzili škodlivým postupom, ktoré vlastne vedú k daňovým únikom. Ten najväčší problém vidíme v rámci tých krajín, kde vlastne dochádza k takýmto problémom, pretože častokrát tu je nedostatok práve na úrovni snahy dosť implementovať tie úpravy, na ktorých sme sa dohodli. A ten základný problém je, že vlastne tie odporúčania, ktoré tu máme, aj zo strany Európskej únie, že to vždy je implementované dosť tak zdráhavo a nie vždy v plnej miere. V tých najbližších rokoch musia sa všetky krajiny zhostiť tejto úlohy a musí sa tu ešte viac krajín držať tejto dohody aby sme tu nemali takéto daňové diery, daňové eh, hraje a dumpingy v oblasti dane. Iba v takejto podobe môže ten projekt PEPS fungovať aj z ľudového hľadiska, pretože až doposiaľ drží, platí pravidlo, že tí občania Európskej únie, ktorí postupujú e, spravodlivo a zodpovedne, títo stále platia väčšie a väčšie dane, hoci veľké podniky e, odvádzajú dane v daňových rajoch. Toto je jednoducho problém a musíme na ňo sa pozrieť bližšie. Nemôže tu byť takýto pokrivený e, vzorec daňových systémov, pretože z toho nakoniec neprofituje žiadna krajina a už vôbec nie nejaká krajina, ktorá je členskou krajinou Európskej únie. Tento ambiciózny projekt musí fungovať však aj v praxi a preto je dôležité, aby Spojené štáty americké boli takisto toho zaangažované Takisto pokiaľ ide o tú implementáciu, musíme dbať o to, aby tu nedošlo k zvýhodňovaniu členských štátov a podnikov, predovšetkým pokiaľ ide o tie hlavné štáty v oblasti eh, a predovšetkým pokiaľ ide o tých gigantov ako Google, Amazon a ostatné, musí sa im zabrániť, aby takýmto spôsobom platili dane v iných krajinách ako v tých, ktorých sú aktívne, pretože takýmto spôsobom dochádza k újme všetkých občanov tých štátov, z ktorých sa to deje. K tomu patrí aj to, aby tie opatrenia v jednotlivých členských štátoch boli implementované v tom istom čase, to znamená v sú, zároveň inak sa budú využívať tie krajiny, ktoré to implementujú a bude to v ich neprospech Nemôže byť taká situácia, že tieto pravidlá príjmu iba štáty Európskej únie, ale Spojené štáty americké nie. Preto je veľmi dôležité, aby sme zmenili a, takú zmenu myslenia. A, zmenu myslenia, pokiaľ ide o daňový dumping, aby sa to vnímalo tak zo strany štátov, ako aj zo strany veľkých nadnárodných spoločností ako negatívne táto vôľa tu ešte zo strany veľkých podnikov nie je a preto musíme aj v tejto oblasti urobiť väčší pokrok. Pre mňa ten najdôležitejší aspekt je ten, aby sme jednoducho zdaňovali peniaze tam, kde tie peniaze sa zarobili. A preto je také európske daňové číslo podľa môjho názoru veľmi dobrým príspevkom, pretože inak nebude tu žiadna iná kontrola Zažívame to aj u nás v našej federálnej krajine, spolkovej krajine Nemecku, kde vlastne jednotlivé spolkové krajiny vytvárajú transparentnosť iba vtedy, ak je takéto daňové identifikačné číslo, ktoré platí vo všetkých spolkových krajinách rovnako. Po druhé, je pre mňa veľmi dôležité, aby sme tu mali aj jasné hranice a limity, pokiaľ ide o patentové licencie. V budúcnosti by mali byť zdaňované iba také, kde vlastne podniky preukážu e, vlastný výskum. To znamená, nemôže tu dochádzať k takémuto prenášaniu výskumnej činnosti z jednej krajiny do druhej s cieľom vyhnúť sa daňovej povinnosti alebo dospieť nejakému zvýhodňovaniu. Platí tu to isté pravidlo, že rovnaké pravidlá, rovnaké štandardy pre všetky podniky, pre všetky krajiny a to bez výnimky. A preto musia byť pripravené konkrétne pravidlá, čím väčší tu bude ten manevrovací priestor, tak vlastne to povedie možno ešte k takému priestoru na pokrivenie tých pravidel a dobrých úmyslov. Z pohľadu Bundestagu sú tu určité body, ktoré treba kritizovať. To znamená, pokiaľ ide o implementáciu tých opatrení PEPSu, nemôže to ísť na ťarchu exportného hospodárstva, ako napríklad dvojaké zdaňovanie, pokiaľ ide o Eh, exportujúcu krajinu a importujúcu krajinu a ten návrh, ktorý tu je, vnímam ja negatívne, to znamená predovšetkým pokiaľ ide o tú doložku, pokiaľ ide o a, eh, úroky a pokiaľ ide o tie definície zo strany OECD, ak sa to bude od tejto definície vzdialovať, tak to nebude dobre, pretože doposiaľ vždy sme sa držali tých odporúčení OECD a jednoducho tieto odchylky my neakceptujeme. Takisto tu môže dojsť k určitým odchýlkam medzi tými členskými krajinami a to sa Európskej únii vo vzťahu k Spojeným štátom americkým, to môže viesť k zhoršeniu situácie na úrovni PEPS. Poprosíme vás o vyjadrenie záveru, pretože už sa blíži koniec vášho časového priestoru. A ja som už skončil. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz e, Martin e, Van Rí, e, poslanec Holandského senátu. Ďakujem, pán predseda. Complete. Čo sa týka pre úplnosť údajov, pán, ktorý sedí vedľa mňa, je pán Makin z Roje. Ja sa volám Marnix, on sa volá Martin. Ďakujem veľmi pekne. V mene Holandského senátu by som sa rád vyjadril k nedávnym iniciatívam, ktoré na seba prevzala Európska komisia, čo sa týka e, vyhybania sa daňovej povinnosti. Je to balíček k tejto téme, ktoré, ktorý bol odprezentovaný pred dvoma týždňami. Tento balíček stojí na piatich pilierov. Efektívne zdaňovanie, transparentnosť zdaňovania a vysporiadavanie sa s rizikom dvojitého zdanenia. Po tom, čo OECD publikovalo BEPS akčný plán 5. oktobra minulý rok a potom G20 summit minulý rok ho odobril. Európska komisia sa naozaj začala venovať a zintenzívnila agendu BEPS. Akčný plán z júna 2015 a balíček BEPS sú plne diskutované a pripomienkované. Počas druhej polovice prvej polovice, opravuje sa rečník, a druhej polovice kalendárneho roka. E, vo všeobecnosti je tu podpora tejto smernice a aktivity týkajúce sa BEPS a dáva sa prednosť tzv. tvrdému zákonu v porovnaní s mekými právnymi normami, pretože to by malo byť efektívnejší ako tento meký prístup cez meké právne normy a iné aktivity cez OECD. Európska komisia okamžite využila dynamiku, ktorá sa takto vytvorila a snažila sa preklopiť tieto iniciatívy týkajúce sa BEPS do naozaj litery zákona a do závažných odporúčaní. Návrh e, pre smernicu, ktorá má zabezpečiť e, boj proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti, má 6 opatrení. Väčšina z nich, teda 4, sú súčasťou akčného plánu BEPS, napríklad e, pravidlá, ktoré kontrolujú korporácie, hybridy a jednoducho pravidla, ktoré majú zabraňovať tomu, že sa dane neplatia alebo platia v nižšej výške. Tieto iniciatívy sa takisto týkajú pravidel zdaňovania v rámci tzv. exit. Mali by byť dostatočné dôvody, ak naozaj Európska komisia chce viac spravovať eh, právnymi normami túto oblasť, a G20 sa k tomuto tiež vyjadrila. Tieto opatrenia by mali byť proporčné, mali by zachovávať štyri e, základné slobody a princípy subsidiarity. Napokon treba povedať, že Európska únia, ktorá je jediným trhom, jednotným trhom, by mala zostávať atraktívnym hospodárskym priestorom pre európskych podnikateľov aj zahraničných investorov. Európsky vnútro, vnútorný trh by mal byť porovnateľný s čínskym a americkým trhom svojou veľkosťou a takisto by na to mala byť aj zdaňovacia politika porovnateľná. Čo sa týka litery zákona a tvrdých noriem, zákonov, tieto by mali byť demokratické a rovnaké pre všetky členské štáty EÚ. Všetky členské štáty musia implementovať túto smernicu do svojich národných legislatív a tým vytvoriť rovnaké ihrisko pre všetkých s rovnakými pravidlami v Európskej únii. Ako si iste viete predstaviť, táto nová, tento nový návrh smernice a smernica o administratívnej spolupráci, ktorá s týmto súvisí. Toto ešte zatiaľ e, parlamentom holandským neprešlo, nebolo to, e, nebola tam rozpráva. Holandský parlament čaká na schválenie holandskou vládou týchto posledných aktuálnych návrhov v tejto veci. V súčasnosti e, stojí za to zdôrazniť, že podávanie správ krajinu od krajine individuálne. Toto už bolo zavedené do holandskej legislatívy od 1. januára a holandská vláda odporúčania BEPS e, pretavila do akčného, aj akčný plán do zákonov, počiarkujúc transparentnosť a to isté sa týka odporúčania spoločných e, štandardov nahlasovania a podávania správ. Očakáva sa, že agenda transparentnosti, ktorú navrhuje Európska komisia, e, že túto uvíta holandský parlament a to sa tiež deje, na, e, čo sa týka tzv. tax rulings, novej iniciatívy. A v neposlednom rade Holandsko podporuje rozvíjajúce sa krajiny pri budovaní kapacít e, daňových úradov a daňového systému a Holandsko aktívne podporuje zavedenie všeobecných pravidiel pri vyhýbaní sa podvodom, bojovaní s podvodmi týkajúcich sa daní v rozvíjajúcich sa krajinách. Preto súčasťou stratégie EÚ, ktorá je zameraná na pomoc rozvíjajúcim sa krajinám v dajovňových otázkach. Pri, e, bude podporená Holandskom vo veľkej miere. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujeme vám. A teraz pán Ladislav Kamenický, ktorý je podpredsedom výboru o financiách a rozpočte Slovenského parlamentu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som vysvetlil stanovisko Slovenska k projektu OECD a BEPS. Musím povedať, že Slovensko venuje veľkú pozornosť daňovaniu firiem a zvyšujeme transparentnosť v úzkej spolupráci so sdielením informácií s so daňovými úradmi, aby sme zabránili e, nekalému daňovému plánovaniu a vyhýbaniu sa daňovej povinnosti e, zo strany firiem. Slovensko vykonalo významné zmeny v domácich e, daňových pravidlách a praktikách, aby bolo zabezpečené, že naša krajina tieto praktiky, ktoré sú nekalé a ktoré prinášajú menej do e, štátneho rozpočtu z daní, sú vykorenené alebo obmedzované, aby bolo možné výbor, výber daní aj audit e, daní vykonávať e, náležitým efektívnym spôsobom a aby bolo možné sa vyhybať aj cezhraničným podvodom v oblasti daňovej. Čo sa týka administratívnej spolupráce pre daňové účely, Slovenská republika hrá aktívnu úlohu pri výmene informácií na daňové účely a má veľmi dobré, dobré zmluvy, ktoré podpísala právne normy a siete výmeny informácií na účely daňovej. Iniciatívu BEPS zo strany OECD považuje Slovensko za veľmi e, komplexnú, týkajúcu sa širokospektrálnej únijnej záležitosti daní. Únia na tomto poli, e, ak bude aktívna, Slovensko podporuje takéto rýchle aktívne kroky aj implementáciu odporúčaní BEPS OECD v Európskej únii. Toto môže zabezpečiť e, transpozíciu odporúčaní BEPS, ktoré priniesla OECD v každom členskom štáte EÚ priamo v teréne. Tento prístup zabezpečuje, že tieto pravidlá a právne normy budú fungovať lepšie na únijnom základe a vyhneme sa všelijakým dvojakým zdvojovaniu, dvojakým aktivitám. Náležité pozmenujúce návrhy, napríklad smernica EAC alebo nahlasovanie, vytváranie správ e, tzv. country by country, budú súčasťou celého tohto balíčka, ktorý prezentovala komisia na konci januára 2016 a ktorý Slovensko privítala. Slovensko podporuje aj diskusiu v Únii o smernici, pri, ktorá sa týka vyhybaní sa daňovej povinnosti a takisto koncepcia BEPS by sa mala rozvinúť a rásť ďalej, rešpektujúc zmluvy o fungovaní, zmluvu o fungovaní Európskej únie. Veríme, že na úrovni Európskej rady budú externé dimenzie BEPS úzko rozpracované a uplatnené, zintenzívnia dialog s tretimi krajinami, kde sa bude prehlbovať správa veci verejných na globálnej úrovni. Ďakujem toľko z mojej strany. Ďakujem. A teraz príde El Singer. Ďakujem veľmi pekne. Vypočuli sme si teraz eh, vyhlásenie v mene OECD Európskej komisie Európskeho parlamentu, teda predsedu špeciálneho výboru o daňových otázkach a spravodajcu e, Európskeho parlamentu e, v otázke smernice BEPS. Vypočuli sme e, zastupcov národných parlamentov z Nemecka, Holandska a Slovenska. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz stručné otázky a odpovede. Pripomínam, že máte k dispozícii maximum dve minúty, takže poprosím vás, aby ste to mali na zreteli, ako prvý vystupí pán Muet z Národného zhromaždenia Francúzska. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi sa teším tejto schôdzi, ktorá je venovaná boju proti mm, agresívnemu eh, fiskálnemu plánovaniu vďaka iniciatívam G20 a OECD Európa sa postavila e, čelom e, voč, e, tomuto problému. Vo Francúzsku sme vytvorili príslušný projekt pred dva, pol rokmi. Máme výbor, ktorý sa venuje agresívnemu daňovému plánovaniu BEPS a potrebe úpravy vnútroštátnej legislatívy. Radili sme sa s odbormi Európskej komisie, ale v tom čase mm, nebolo jednoduché riešiť túto záležitosť na celej európskej úrovni, pretože e, e, otázka daní spada pod pôsobnosť členských štátov a vtedy sme sa ešte nedopracovali do súčasného stavu myslenia ako sa už spomenulo, kauza LuxLeaks e, pôsobila ako obrovský katalizátor e, tohto procesu, spôsobila veľké znepokojenie. V čase, keď sme e, začali skúmať agresívne daňové plánovanie, zistili sme, že to sa deje priamo v strede Európy čo treba robiť, aby sme vyplnili medzery e, nedostatky vnútroštátnej e, legislatívy s tým, aby e, nadnárodné spoločnosti nemohli legálne neplatiť žiadne dane? BEPS predstavuje príslušný rámec a som veľmi rád, že Európska komisia a Európa ako celok prichádzajú s viacerými návrhmi, a je tu e, európsky návrh e, e, harmonizácie daňového základu v prípade zdanenia príjmov právnických osôb. To sa spomenulo v rámci európskeho semestra. To umožňuje členským štátom slobodne sa rozhodovať o daňových sadzbách, ale umožňuje vyhnúť sa zneužívaniu daňovej legislatívy. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalšie vystupí, pán von Rump Boj eh, z dolnej komory mm, Belgického parlamentu. Ja, meneer de voorzitter, eh, België schrijft zich helemaal in in de... Vážený pán eh, predseda, patríme k tým členským štátom, ktoré realizujú konkrétnu politiku v rámci boje s BEPS. Pán Lamasur už o tom hovoril Ide o snahu e, zjednotiť e, výpočet daňového základu pre e, výber dane z príjmov právnických osôb. Teraz musíme sa vyhnúť nedostatkom zabezpečiť väčšiu transparentnosť Eh, eh, zásady eh, stanovenia transferových cien sa musia riešiť na európskej úrovni. Takisto mohli by sme uvažovať aj o spoločnom daňovom, do spoločnej daňovej sadzbe. Dve otázky. Európska komisia kritizovala Belgicku E, pretože tu chýba. V tomto zmysle máme viacero argumentov a dat met retroactieve tento systém vlastne funguje už v roku 2004 a ide tu o také uplatňovanie, ktoré má spätný vplyv. To znamená, belgický štát potom musí vyžadovať peniaze od týchto podnikov späť. Moja otázka teda je, pretože komisia už odsudila niektoré systémy, ale má to mať aj nejaké spätné, má to aj spätnú platnosť. Akým spôsobom potom chceme postupovať v takých situáciách, kde tento podnik potom chce ešte investovať, pokiaľ ide o smernice týkajúce sa BEPS, tieto musia byť implementované a musí to byť určitá prechodná fáza. Nie je ešte celkom isté, že ako bude vyzerať tá situácia pre jednotlivé daňové systémy. Takže hovoríme tu o sťahovaní kapitárov, že sa tu vlastne, že tu môže nastať taká možnosť, že by tu došlo k e, možnosť stiahnutia kapitálu v kontexte BEP. Sú tu niektoré podniky, ktoré takéto ustanovenie vlastne využívajú a otázka, ktorá tu je, že ako tieto systémy potom obstoja. A tu potom uvádza Európska komisia, že to jednoducho je možné, potom sú tu zase reakcie, že to nie je jednoducho možné, takže čo sa udeje v rámci tejto prechodnej, v rámci tohto prechodného obdobia, pretože vlastne potrebujeme určitú právnu istotu. Niektoré z týchto systémov sa v rámci tohto prechodného obdobia spochybňujú. Právna istota musí byť zabezpečená. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Chcel by som iba zopakovať, že rečnícky čas je vždy iba dve minúty, pretože ide nám o to, aby sa dostali k slovu všetci, ktorí sa prihlásia, na to, aby sme potom mohli pokračovať ďalším rečníkom. Máme tu eh, predstaviteľa Malckého parlamentu. Nech sa páči, pán Greč. Grazie, Chairman memš dubiuli, ale kem techniku da. Ďakujem veľmi pekne. Bez pochyby tu ide o technickú záležitosť, ale zároveň treba povedať, že je to veľmi dôležité aj z politickej oblasti. A táto téma je veľmi dôležitá a práve preto si vyžaduje dôslednú analýzu citlivých opatrení, predovšetkým pokiaľ ide o jednotlivé členské štáty. Súhlasíme s férovým zdaňovaním a podporujeme práve preto aj viaceré z tých bodov, ktoré sú súčasťou tohto balíčka, pokiaľ ide o, tú, o ten boj proti erózii kapitálu. Avšak nemôžeme sa dostať do takej situácie, že by tento balíček alebo tieto opatrenia nejakým spôsobom mali potom e, negatívny dopad na zvrchovanosť členských štátov, na ich suverenitu. Veď predsa daňové otázky sú, spadajú práve do suverenity členských štátov a je kľúčové, aby ak táto iniciatíva, ak má byť teda úspešná, tak ten úspech sa má dosiahnuť predovšetkým tým spôsobom, že budeme mať plnú mieru reprezentácie a dodržiavania princípu subsidiarity čoho vlastne vychádza tá celá otázka zdaňovania a takisto aj otázka uznania fiškálnej zvrchovanosti. Musí to byť potom reflektované v takom duchu, aby tieto opatrenia boli v neposlednom rade implementované. Sme presvedčení, že malé hospodárstva respektíve tie, ktoré sú vystavené veľkým rizikám v porovnaní s tými, ktoré sa týkajú väčších štátov, treba zohľadniť aj ten dopad na tieto hospodárstva v takom zmysle, aby naši občania a naši voliči mohli jednoducho vedeli podporiť tento balíček a vlastne v tomto duchu potom tá implementácia bude aj úspešná. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je Miss Šoli. Nech sa páči. Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že to, čo tu momentálne robíme, je veľmi dôležité. A chcem sa s vami podeliť o správu, ktorú vypracovali Európsky zelení. Žiadali o jej vypracovanie Európsky zelený Týka sa firmy IKEA. Zistili sme, že tento podnik si ulial za 6 rokov miliardu dolárov. Sú to peniaze, ktoré by mohli využiť vaše krajiny. Napríklad v Belgicku za jeden rok to znamená 7 miliónov, v Dánsku 3 milióny, Francúzsko 23, Nemecko 47 a tak ďalej. Ja by som vás požiadala, poprosím vo vašich krajinách, preskúmajte túto firmu IKEA, e, požiadajte ministrov financí o to, aby intervenovali a môžete sa e, odvolať na moju správu. Sekretariat e, Zelených vám ju môže poslať. Požiadala som o to, aby s vami spolupracovali. Nové pravidlá BEPS e, nezmenia takéto niečo. BEPS, teda narušanie základu dania a presunu ziskov, táto smernica nezabraní IKEA, aby platila dane inak. V tejto správe v parlamente pridávame aj odporúčania, aby bolo možné zachytiť aj možnosti, ktoré spadajú pod agresívne daňové plánovanie a nie pod narušenie základu dane a presun ziskov, o čom je BEPS. Ďakujeme veľmi pekne. Ďalším rečníkom na zozname je pán Oprea z Rumunského senátu. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci. Čo sa týka akčného plánu, o ktorom hovoríme, a stanovenia priorit pri boji s daňovými podvodmi a vyhýbaniu sa daňovej povinnosti. Myslím si, že tu vidíme nedostatok koordinácie a nerovnaké štandardy v Európskej únii. Únia by mala zaintervenovať, aby bolo možné dosiahnuť vyššiu kompatibilitu medzi národnými systémami. A čo sa týka návrhu smernice o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmu právnických osôb, tzv. CCTB, Parlament oceňuje, že sa bude revidovať tento spoločný konsolidovaný daňový základ a prispieje sa v boji proti daňovým podvodom a vyhýbaniam sa daňovej povinnosti rôzneho typu. Odstraní to isté daňové prekažky na vnútroúnijnom trhu a hoci máme isté výhrady, pretože isté prvky pri spoločnom konsolidovanom základe dane s príjmom právnických osôb eh, nie sú celkom fungujúce alebo priateľné v Rumunsku napríklad e, pracovná sila môže e, trpieť týmto spôsobom, pretože náklady na prácu a e, aktíva sú, majú vyššiu hodnotu v iných krajinách EÚ ako v Rumunsku. Takisto nás oča- sa obávame toho, že straty sa budú presúvať cez hranice a firmy sa budú snažiť pokrývať si svoje straty takýmito všelijakými presunmi ziskov z toho budú vznikať hospodárske a fiskálne diskrepancie týkajúce sa ziskov a strát firiem. My navrhujeme, a v druhej polovici 16 bude Rumunsko ďalej vyhodnocovať rozpočtové dopady týchto opatrení. Ďakujeme. Ďakujeme ďalším rečníkom na zozname. E, so zničkou je pani Luažie z Francúzského národného zhromaždenia. Ďakujem za slovo. Volám sa Luvaži, opravuje pani. Otázka, ktorú by som chcela položiť, je zdaňovanie tam, kde vzniká zisk. Táto téma, tuto by som pertraktovala. E, v rámci tejto témy musí Európa byť aktívna. Aktiv, e, aktuálna informácia z posledných dní e, ukazuje, že rozsah fiškálnej tzv. optimalizácie na jednej strane a ofenzívne postupy na strane druhej vyžadujú jasnú odpoveď národné parlament, národné rozpočty e, sú skracované alebo ne, ne, neplynie do nich toľko, koľko by malo. E, v oblasti zdaňovania by mala panovať rovnosť a úspešný výber daní. Nie je možné, aby sme od európskych občanov vyžadovali, že sa jednoducho budú zúčastňovať rozpočtového úsilia a námahy a potom sa uspokoja s nižšími mzdami, Zároveň však nemôžeme konať iba proti nadnárodným monopolom. Musíme aj v iných oblastiach pracovať, napríklad brániť, nesmieme brániť európskej inovácii a musíme odhalovať prípady zneužívania dominantnej pozície na trhu. Ak fiskálna autonómia členských štátov má byť zachovaná, eh, spoločné fiskálne ambiciozne ciele tam musia byť prítomné a musí byť zvýšená transparentnosť. Hovorilo sa tu o nevyhnutnosti partnerstva, partnerstva s viacerými štátmi. Táto potreba partnerstva je kľúčovým prvkom, ak má byť BEPS, teda boj proti narušaniu základu dania a presunu ziskov, úspešný. Tu, keď si vymieňame teraz názory, si môžeme byť istí, že členské štáty e, naozaj chcú zabezpečiť e, fiskálnu spravodlivosť. To je moja otázka. Naozaj si môžeme byť istí, že chcú? Ďakujeme. A teraz z Dánskeho parlamentu. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, dámy a páni poslanky, neposlanci, pripomeň mi, Messi, o čom je toto? BEPS. Nie je to iba o tom, aby výber daní z firiem bol úspešný. BEPS je o zabezpečení toho, že veľké národné aj nadnárodné firmy, firmy budú zdaňované podobne. Je to konkurencia, ktorá je na tom istom základe podľa tých istých pravidel. Nezabúdajme na to. To je to dôležité. Vypočul som si niektoré výroky dnes, aj také, ktoré sa týkajú e, osvety alebo teda zvyšovania informovanosti eh, medzi ľuďmi o tejto téme. Eh, Dánsko v tomto, na tomto poli vykonalo veľa úsilia, sme progresívni. Eh, nehovorím to preto, že som bol ministrom, ktorému prislúchala aj táto agenda, ale aj preto, že v Dánsku sa jednoducho o týchto veciach hovorí. Napríklad o zdaní s príjmom, príjmov právnických osôb už celé roky diskutujeme a zvyšujeme informovanosť ľudí vedomosti ľudí o tom, že multinárodné americké korporácie v Dánsku sa zapájajú do tejto rozpravy a hovoria, počujte, e, bude ešte transparentnejší, ešte transparentnejší v Dánsku, než v iných krajinách. Toto hovoria oni. Keď sa toto do, dosiahne, tak naozaj urobíme krok dopredu. Takže v Dánsku by sme mohli pomôcť vám vo vašej situácii, vo vašich domácich parlamentoch, aby ste tiež takto tlačili na transparentnosť. My v Dánsku napríklad sme vytvorili otvorenú databázu, kde je možné si pozrieť každú jednu firmu, každú, každý jeden daňový subjekt v Dánsku, koľko zaplatili za ostatné roky a na daniach a toto naozaj zvyšuje informovanosť občanov. Urobme to takto, dámy a páni, implementujme projekt BEPS čo najrychlejšie dajme ho do národných zákonov. Ďakujeme veľmi pekne. Ďalším ročník, ročníkom je pán Stolojan z, zo skupiny EPP z Európskeho parlamentu. Ďakujem, pán predseda. Vítam návrh tejto smernice, ktoré tu, ktorý tu odprezentovala Európska komisia a úsilia členských štátov a národných parlamentov, ktorí chcú zastaviť presun zisku alebo redukciu daní pretože to vyzerá teraz tak, že stredné, malé podniky a podniky strednej veľkosti platia, do, platia vyššie dane než veľké a nadnárodné. Takéto praktiky treba zastaviť. Práve sme sa dozvedeli, že Európska komisia zverejnila oznámenie, že e, tax rulings, teda stanovovania daňovej povinnosti, e, ktoré boli individualizované, porušovali európske nariadenia o štátnej pomoci. Moja otázka pre Európsku komisiu je, ako bolo možné nekonať v týchto veciach. Pretože stanovovania daňovej povinnosti individuálne, to bolo niečo, čo fungovalo mnohé roky, takéto dohody s daňovými úradmi, nie len ostatné mesiace. To fungovalo predsa celé roky. A v tejto veci sme Európska komisia e, naozaj e, sa tým začala zaoberať, až keď vybuchol veľký verejný škandál a verejnosť začala poukazovať hlasno, hlasným kríkom na tieto veci. To predsa nie je akceptovateľné, aby Európska inštitúcia takto zlyhala. Ja sa pýtam, ako máme konať? Alebo ako to, že sme nekonali v tejto veci už dávno? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšie. Ďalším rečni, rečničkou, ďalšou rečničkou je pani Lori z Estonského parlamentu. Ďakujem. I, I agree with my Danish colleague. Súhlasím s kolegom z Dánska. Boj e, s vyhýbaním sa daňovej povinnosti a s podvodmi v oblasti daní je prioritou. Malo, malo by to byť prioritou a to preto, že potrebujeme spravodlivú e, hospodárskú súťaž a konkurencieschopnosť, pretože iba toto zabezpečí hospodársky rast v Európe. A to, o to sa práve snažíme. Súhlasím s tým, ktorí dnes e, sa vyjadrili v tom zmysle, že hospodárstvo dnes nie je tým, čím bývalo v minulosti. Naše daňové systémy sú zastarané. Napríklad e, v digitálnej ekonomike je veľmi ťažké vypočítať hodnoty e, príjmov, ale Zdaňovanie sa má udiať tam, kde sa udiala transakcia, kde prichádza k aktivite predaju alebo výrobe. Tam, kde sa jednoducho vytvára ehm, zisk, kde sa vytvárajú aktíva. Tam sa má aj zdaňovať. Chcem povedať, že keď budeme harmonizovať informácie o daniach a výmenu, o informácii, výmenu informácií v tejto veci, Mali by sme sa vyhnúť v maximálnej možnej miere navyše ďalších extra administratívnych povinností a bremien, ďalšej byrokracii papierovania. Takto sa k tomu stavia aj OECD. Čo sa týka e, daňovej povinnosti na strane kapitálu, na strane e, pracovnej síly, to, sa týka aj spotrebiteľov a aj znečistenia. Je to veľmi široká téma, takto by sme sa v ňom mali pozerať. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšou rečničkou na zozname je pani André z francúzského senátu. Ďakujem veľmi pekne. Ten projekt BEPS, tak ako to povedali aj moji predrečníci, je podporovaný zo strany Francúzska. Treba tu predovšetkým analyzovať tie naše ciele, pokiaľ ide o snahu bojovať proti tým veľkým nadnárodným firmám, ktorí sa snažia vyhybať sa daňovej povinnosti v európskych krajinách. Ale napríklad aj podniky vo Francúzsku sú trochu dezorientované, pokiaľ ide o otázku relokalizácie daňového základu, tak ako to je definované zo strany OECD. A vo vzťahu k tomu, čo vidíme predovšetkým zo strany tých rastúcich krajín ako Brazília a ostatné, pokiaľ ide o to, že tieto veľké nadnárodné firmy jednoducho neplatia daň tam, kde majú základ tej hlavnej činnosti, ale platia ich predovšetkým vo tých daňových rajach, tak túto situáciu treba riešiť. Napríklad u nás vo francúzskom senáte sme mali vypočutia, kde sme hovorili o záujmoch veľkých podnikov, kde sme sa snažili riešiť diplomatickou cestou e, tieto problémy prostredníctvom negociácie e, Hovorili sme o týchto otázkach a vypočuli sme si skutočne predstaviteľov aj zo strany OECD, aj z ostatných organizácií na úrovni e, na úrovni našeho plánovacieho obdobia. Budeme mať viaceré návrhy, ktoré budú potom implementované napríklad na jeseň tohto roku, ale predsa len máme pred sebou ešte veľa práce a myslím si, že sa budeme musieť uberať všetci tým istým smerom, aby sme zaznamenali pokrok. Ďakujem. Ďakujem pekne a posledným rečníkom na zozname je pán Demasi z Európskeho parlamentu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Vítam svojich kolegov z národných parlamentov v Bruselu. Pokiaľ ide o tento balíček, ktorý predložila komisia veľkým krokom pre Európsku komisiu, ale veľmi malým krokom pre tých poctivých daňových poplatníkov a pre tých občanov, ktorí jednoducho musia znážať toto všetké, všetko toto bremeno. Myslím, že tá iniciatíva anti-BEPS bolo určitým okienkom možnosti, aby sme sa pozreli predovšetkým na otázku daní, pokiaľ ide o tie veľké podniky, ako oni sa vyhýbajú daňovým povinnostiam. Pokiaľ ide o to, čo si zvolila Európska komisia, tak vidíme, že ešte stále sa podľa toho návrhu dá z, ni, od, odpočítať 30 zisku a vlastne sú tu viaceré obmedzenia v prospech týchto veľkých podnikov. A pokiaľ ide o spoločné pravidlá pre veľké korporácie, ešte stále sa tu ešte stále je tu priestor, pokiaľ ide o takéto nekalé využívanie tých dier v predpisoch. Takže treba sa pozrieť na to, aké sú tu prepojenia medzi tými materskými spoločnosťami. A to odporúčanie OECD bolo až 75%, dokonca akademici odporúčajú až prach 90%, takže ešte stále tu je veľká, veľká veľký priestor pre tieto veľké podniky, aby postupovali tak ako doteraz, takže pre nás toho vyplýva, že má pre seba, pred sebou veľkú úlohu a my v Európskom parlamente sa snažíme zabezpečiť takúto daňovú e, spravodlivosť, to očakávajú od nás naši občania, očakáva to aj hospodárstvo Európskej únie, musíme sa vymaniť z tej depresie hospodárskej, ktorú tu máme, takže takto musíme spoločne postupovať. Ďakujem pekne. Ďakujem, to bol posledný rečník. Týmto sme sa dostali na koniec tohto kola ohľadne BFC. Ja si uvedomujem, že tu boli viaceré otázky, ktoré boli nastolené. Dve otázky e, zo strany Belgicka, jedna konkrétna otázka aj za, Rumunsko, za rumunský parlament, takže teraz by som chcel dať slovo predstaviteľovi Európskej komisie na to, aby stručne zareagoval. Máte maximálne dve minúty v rámci vám prideleného času a potom v rámci tých bilaterálnych stretnutí môžete mimo tejto miestnosti e, sa venovať e, tým, ktorí predložili otázky konkrétnejšie. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, takže uvediem pár slov, pokiaľ ide o niektoré tie body. Predovšetkým by som sa chcel poďakovať za tie otázky. Nemal som zatiaľ príležitosť poďakovať sa za to, ktorí spomenuli tú ktorí spomenuli e, tú snahu robiť tieto otázky Samozrejme, všetko, čo sme doposiaľ robili v rámci BEPS je potrebné, ale nič z toho, čo robíme v kontexte BEPS, nevedie vlastne k tomu, že by sme mali mať DKKB. Ja by som chcel teraz sa e, venovať iným témam ako dotácie, ako sú teda dotácie zo strany členských štátov. To nespada do môjho pola pôsobnosti. Tu je vlastne za to zodpovedné generálne riaditeľstvo, ale ide tu o špecifickú otázku, keď hovoríme o štátne dotácie fiskálneho charakteru. Ide tu takisto aj o všeobecné štátne dotácie a keď hovoríme predovšetkým o spätné vyplácanie týchto dotácií. Môžeme sa venovať tým špecifikám belgického systému, kde sa hovorí o špecifických daňových Eh, daňových postupoch. To všetko treba vyhodnotiť na základe tých doložiek, ktoré sú k dispozícii. Máme porovnateľné systémy aj v iných krajinách a tieto vlastne eh, sú doplnené o doložky proti zneužívaniu, ktoré sú oveľa efektívnejšie ako tie, ktoré máme v Belgicku. Takže mali sme takéto odporúčanie, pokiaľ ide o tento prípad konkrétny v Belgicku, tak eh, Nejde tu o systém, ktorý by sa dal principiálne nejako zamietnúť alebo odsúdiť, ale pokiaľ ide o belgický systém, tak tu potrebujeme konkrétne jasné doložky na to, aby sme vlastne sa vyhli takémuto systému zneužívania. Talianský systém je oveľa robustnejší ako belgický systém, ale ja takisto si uvedujeme, že pokiaľ ide o tú tému, eh, o tejto téme sa diskutuje v Belgicku a posledná vec, tu ide takisto aj o otázku eh, daňové znižovania daňového základu. Neprebudili sme sa poprvé, teda poprvé, neprebudili sme sa až pod LuxLeaks, pokiaľ ide o výmenu informácií. Samozrejme, mali sme to na programe, túto tému a samozrejme hovorili sme aj s jednotlivými členskými štátmi, ale jediná vec, ktorú môžem v tejto oblasti spomenúť, je, že tie návrhy, našich kolegov e, z holandského parlamentu môžeme podporiť. Keď máme daňový základ, ktorý je ambiciózny a jasný, tak to je vlastne dobrý výsledok. Je to stále lepšie ako tzv. soft law, kde vlastne sme závisli od dobrej vôle členských krajín. Takže chcel by som vás uistiť, že pokiaľ ide o túto otázku, sme momentálne lepšie vyzbrojení predpismi na to, aby sme sa uberali cestou transparentnosti a doposiaľ sme takúto situáciu nemali. Mm, som pripravený vám bilaterálnej podobe reagovať na vaše otázky, pretože už nemáme viac času. Ďakujem veľmi pekne. Takisto sa chcem poďakovať ďalším rečníkom. Toto je koniec toho prvého kola. Budeme pokračovať o bankovej únii. Chcel by som prizvať pána Fan Roja, aby eh, sa posadil na, na stoličku predsedníctva. Ďakujem. Ladies and gentlemen. Vážené dámy, vážení páni, poprosím eh, vás o chvíľku eh, pozornosti. Ladies and gentlemen. Eh, vážené dámy, vážení páni, Európskeho senátu. Ďakujem Európsky parlament za organizáciu týchto dvoch e, schôdzí. E, druhá časť e, našej schôdzi je venovaná bankovej únie. Banková únie znamená zásadnú reformu Európskej únie. Je tu snaha posilniť stabilitu finančného systému. Cieľom tohto zasadnutia je prediskutovať najdôležitejšie výsledky a ale aj problémy do budúcnosti a aktuálne výzvy, čo všetko treba robiť, aby sme dovršili eh, bankovú eh, úniu. Jednotný eh, mechanizmus dohľadu a jednotný mechanizmus riešenia problémov bank už začali fungovať dnes e, môžeme e, privítať, e, privítať zastupcov prvých dvoch pilierov Bankovej únie Daniel Nui, predseda dozornej rady Európskej centrálnej banky a Elkera Königa, predsedu správnej rady jednotného mechanizmu riešenia problémnych bankov. Budeme teraz počúvať ich skúsenosti, pokiaľ ide o priority do budúcnosti. Dnešná schôdza Eh, sa koná potom, ako včera eh, výbor EKON eh, hlasoval o správe pana Goltiereho o bankovej únie. V tejto správe hovorí o vývoji bankovej únie v roku 2015. Navyše činnosť výboru EKON v súvislosti s návrhom komisie Eh, otázke eh, systému eh, mm, ručenia mm, vkladov v Európe začalo fungovať. V holandskom parlamente máme rôzne názory, čo sa týka vytvorenia jednotného mechanizmu ručenia vkladov v Európe a preto veľmi nás zaujíma mm, diskusia o vytvorení tretieho biliera bankovej únie. Tešíme sa na výmenu názorov pokiaľ ide o ambíciu e, zrealizovať e, kapacity Európskej únie a vytvoriť jednotnú ochranu e, skladov v Európskej bankovej únii, aby sme preťali spojenie medzi jednotlivými štátmi a bankami, aby sme posilnili dôveru vkladateľov a posilnili finančnú stabilitu. A teraz vystupí pani e, Daniel Nui, predsednička e, dozornej rady Európskej e, centrálnej banky. Ďakujem veľmi pekne. Vážne pán predseda, ctení poslanci, pre mňa je veľkou cťou, že sa môžem zúčastniť medziparlamentnej schôdze Pôvodne som chcela hovoriť o dvoch otázkach. Predovšetkým o výsledkoch fungovania jednotného mechanizmu dohľadu počas prvého roku činnosti a po druhé hovoriť o tom, do akej miery rôzne vnútroštátne úpravy eh, bránia eh, efektívnemu eh, dohľadu, a však vzhľadom na súčasnú situáciu na trhoch, domnievam sa, že bolo by lepšie, aby som vám priblížila hodnotenie ECB bankovníctva v eurozóne. Úvodom poviem, že mm, e, situácia v bankovníctve v eurozóne e, dnes odlišuje, sa odlišuje od toho, čo bolo v roku 2012. Bankovníctvo je podstatne odolnejšie, pretože e, príslušné pomery v dôležitých bankách sa zvýšili, kapitálové pomery sa zvýšili z 9% v roku 2012 do 13%. Eh, okrem toho kvalita eh, eh, vlastného jebania bank sa výrazne zvýšila. A bankovníctvo je teraz schopné lepšie absorbovať neočakované finančné a ekonomické problémy. Existuje aj skupina bank, ktorá má zvýšenú hodnotu nefungujúcich pohľadávok Avšak poprvýkrát sme to zistili e, na základe spoločných definícií. Nemenej dôležité je to, že nefungujúce pohľadávky e, e, sú zistené rezervami. To znamená, že sme primerane chránení a môžeme znižovať podiel nefungujúcich úverov a robiť to usporiadaným spôsobom počas nasledujúcich rokov. E, úzko spolupracujeme s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi s tým, aby politika voči e, e, zlým úverom bola doplnená potrebnými opatreniami. V rámci cyklu 2000, roku 2015 sme sformulovali požiadavky voči kapitálu v bankovníctve to znamená, že eh, ak sa nič nezmení, eh, títo požiadavky sa nebudú sprísňovať. Eh, dôležité banky sú schopné splniť požiadavky CRR, CRDIV do roku 2015. Väčšina bank to už splňa. Ostatné banky musia postupne e, uplatniť e, postupy distribúcii e, získového kapitálu s tým, aby všetky požiadavky splnili do roku 2019. V roku 2015 banky, ktoré spadajú pod dohľad ECB, zvýšili svoju získovosť v porovnaní s roku 2014 to umožňuje bankám náležitým spôsobom distribuovať zisky a zároveň splňať požiadavky voči vlastnému kapitálu a poskytovať úvery e, e, e, reálnemu sektoru hospodárstva. V sektore existuje dostatočný objem prostriedkov na splnenie požiadaviek voči prvej vrstve vlastného kapitálu počas prvej fázy Chcel by som doplniť, že e, spolu s BRRD máme e, e, režim riešenia problémov ich bank, ktorý umožňuje samotnému bankovníctvu riešiť túto situáciu bez toho, aby sa použili prostriedky daňových poplatníkov jednotný mechanizm riešenia problémových bank e, e, e, svedčí o tom, že úrokové spredy nie sú opravnené, tie, ktoré pozorujeme. A to je dôležité spomenúť v tejto chvíli. A teraz veľmi stručne o tom, čo, o čom som hovoril, chcela po, hovoriť pôvodne Poprvé, aké výsledky má jednotný mechanizm dohľadu počas prvého roku? Vytvorenie e, e, e, jednotného dohľadu ECB pre celú eurozónu počas veľmi krátkeho obdobia už je samo o sebe veľmi dôležitým výsledkom. Pri plnení svojej úlohy v oblasti dohľadu ide o to, aby sme pristupovali ku všetkým bankám rovnakým spôsobom aby sme boli i naozaj jednotným e, dozorným orgánom e, na e, splnenie tohto zámeru potrebujú mať jednotné pravidlá a jednotné uplatnenie pravidel. Keďže jednotný mechanizmus dohľadu bol zriadený, odkedy bol zriadený, urobili sme dva dôležité kroky. Vypracovali sme metodológiu hodnotenia a monitoringu E, všetkých významných finančných inštitúcií. To znamená, že teraz máme prízne a spravodlivé požiadavky voči všetkým takým bankám a snažíme sa vytvoriť e, rovnaké podmienky na základe príslušnej legislatívy. Avšak zatiaľ ešte nemám e, naozaj jednotný zoznam pravidel a to znamená, že nemôžeme jednotne uplatňovať harmonizované pravidlá. Napríklad máme určité opcie, e, kde existuje manevrovací priestor e, pre členské štáty v oblasti CRR a CRDIV. A Avšak počas e, tohto roku väčšina požiadavek sa uplatní voči väčšine bank Druhá otázka. Ako rozdiely vo vnútroštátnej úprave bráňa jednotnému dohľadu? E, samotná ECB nemôže zaistiť harmonizáciu vnútroštátnych úprav. Existujú určité rozdiely, ktoré sami, sami nedokážeme vyriešiť. Títo rozdiely e, bráňa vytvoreniu rovnakých podmienok a komplikuje e, úlohu pracovníkov dohľadu tu sú e, rôzne faktory. Predovšetkým e, e, legislatíva únie umožňuje členským štátom určité možnosti a členské štáty uplatňujú to prostredníctvom vnútroštátnej legislatívy. Tu ECB nemá žiadne harmonizačné paky. To znamená, že treba túto otázku riešiť pri zdroji problému. Ďalším dôležitým zdrojom rozdielov je využívanie smerníc a nie nariadení. Uvediem príklad okamih, keď je potrebný rýchly zásah zo strany e, dozorného orgánu, je práve vtedy, keď v banke e, vznikajú problémy. A práve preto e, dohľad má nástroje na včasnú intervenciu. Avšak príslušná smernica a jej transponovanie je v pôsobnosti členských štátov. To znamená, že ECB má dočinenia 19 e, e, vnútroštátnych úprav v eurozóne. E, a podľa môjho názoru tu nie je len žiaduce, ale potrebné by sme mali konzistentnú legislatívu, predovšetkým prostredníctvom nariadení Európskej únie. Po tretie, vnútroštátna legislatíva býva problémom pri vytváraní rovných podmienok a keď nie je potrebné transponovať legislatívu únie. Sloboda manévru mm, mm, ECB e, je obmedzená mm, vnútroštátnymi úpravami niektorých e, krajín, e, napríklad nezáväzné postupy v oblasti dohľadu sa stávajú záväzné. Aby sme mali bankovú úniu, bolo by dobre, aby vznikali prekážky jednotnému postupu v oblasti mm, dozoru. E, to braní e, úspešným diskusím medzi SB a národnými dozornými orgánmi. Záverom e, chcem povedať, že robíme maximum na to, aby sme dovršili bankovú úniu, i keď máme určité obmedzenie. Potrebujeme pomoc zo strany zákonodarcov vo vnútri štátov a na úrovni Európskej únie, aby sme mali jednotný mechanizmus dohľadu Musíme spoločne sa snažiť o odstranenie existujúcej fragmentácii trhu a musíme spoločne pripravovať návrhy legislatívy vnútri štátov a na Európskej únii s tým, aby sme harmonizovali pravidlá obozretného podnikania bank, aby sme splnili e, úlohu, ktorú ste nám zverili. Ďakujem za pozornosť. E, e, e, vážna pani Daniel Nui. A teraz slovo má pán Elker König, predseda správy pre riešenie problémov z banku. Ďakujem pekne, pán predseda. Som. Toto je veľmi nová organizácia pre malé a stredné podniky, takže poprvý raz vás tu oslovujem z tejto pozície, vážení poslanci národných parlamentov aj Európskeho parlamentu. Myslím si, že naozaj chceme skladať účty, chceme byť eh, oddaní transparentnosti a je to pre mňa prvýkrát, keď sa vám môžem prihovoriť spolu s Danielom Louis. Myslím si, že sa pozeráme na mnohé veci spoločne. Dovolte mi pokúsiť sa okamžite sa vyjadriť k dvom témam, ktoré ste mnohí už načali. Napríklad e, je to rada na riešenie situácií problémových bank už z predchádzajúcich rokov aj z roku 2016. A takisto budem hovoriť o tom, čo hovoril Daniel vo svojom úvodnom expoze, ktorému sa takisto, pod ktorý sa môžem podpísať. Takže hlavné e, úspechy pre SRB v roku 2015 bola som vo výbore Ekona. Hovorila som o tomto, tak nechcem sa veľa opakovať, ale toto musím povedať, že naozaj sme ešte len v úvodnej fáze. Teraz máme 130 eh, ľudí zamestnaných, musíme zdvojnásobiť tento počet do konca tohto roka. Máme organizáciu, ktorá sa rozvíja, začína bežať, začína byť operatívna, ale ešte treba stále veľa urobiť, aby to bežalo hladko. SRB, teda Rada pre riešenie situácie problémových bank, už fungovala na konci minulého roka, ako to už povedal pán Galtieri vo svojej správe. A naozaj sme sa pokúšali zabezpečiť, že za ostatné mesiace sme, boli, sme pripravení, aby sme boli pripravení za prevzatie plnej zodpovednosti za aktivity súvisiace s riešením problémových bank od januára 2016. Čo sa týka rokovaní, tieto prebiehali najmä v rámci dohody v decembri, ktorá v decembri bola podpísaná, ale už predtým sa Európsky parlament a SRB dohodli na výmene informácií. Máme Memorandum of Understanding, teda Memorandum porozumenia medzi Európskou centrálnou bankou a SRB o spolupráci a výmene informácií. Toto sme už vyriešili, hotovo. A Zdieľanie informácií najmä s Európskou centrálnou bankou ECB je stanovené v štatúte SRM a má to pre nás veľkú dôležitosť, pretože neustále spolupracujeme, sme v úzkom, blízkom kontakte s ECB, aby sa toto všetko uviedlo do praxe. Zdieľanie informácií je jednou z tém, o ktorých pán Nui a ja často hovoríme a som rada, že sa už e, nejaké kroky vpred urobili v tejto veci. Ďalšia spolupráca bola rozbehnutá s národnými úradmi pre riešenie problémových bank NRA. Tieto NRA budú zohrávať kľúčovú úlohu v neposlednom rade s informáciami menšieho rangu, ale čo sa týka aj mechanizmu, ktorý bude aktívny, potrebujeme veľa miestných, lokálnych poznatkov, preto sme veľmi radi, že tieto NRA budú s nami spolupracovať. Už sme v záverečných fázach koncipovania manuálu riešenia situácií problémových bank a manuálu pre krízové situácie, kde nám pomáhajú štátne alebo národné orgány NRA v plánovaní riešení problémových bank alebo situácií bank ktoré sa dostali do závozu, do ťažkosti. A pretože chceme byť plne transparentní, chceme publikovať aj krátky dokument, kde budú usmernenia. Vy ste to nazvali sprievodca k supervízii alebo k dohľadu, e, ale my budeme hovoriť e, o takomto dokumente, ktorý bude koncipovaný pre širokú verejnosť, aby rozumela, o čo tu ide, ako bude plánované na vyriešenie situácie problémových bank, aby bolo všetko transparentné, aby si trh bol istý tým, čo sa bude diať. Koordinácia s národnými inštitúciami a s ECB je mimoriadne dôležitou, ale nestačí. Takisto musíme koordinovať a spolupracovať na medzinárodnom poli mimo eurozóny aj mimo Európskej únie, pretože veľké banky roz, majú rozbehnuté aktivity aj v eurozóne, aj mimo eurozóny, aj mimo únie. To, čo tu povedali predrečníci, naozaj rezonuje. Mnoho sa udialo v ostatných rokoch, nielen v oblasti dohľadu, ale aj v oblasti plánovania riešení problémových bank. Je to stále otvorená záležitosť a ja len stručne vymenujem naše hlavné priority eh, za rok 2013. Naša organizácia SRB je organizácia, ktorá sa sústreďuje na e, perspektívy do budúcnosti a preto sa najmä zaoberáme plánovaním riešení situácií problémových bank, aby bolo možné sa vyhnúť naozaj prípadu, kedy vznikne kríza. Žartovne hovoríme, že nečakáme na prvého zákazníka, ktorý nám zaklope na dvere, ale robíme kroky, ktoré sú potrebné už teraz. V roku 2016 je plánovanie riešenia problémových bank zamerané na budovanie kapacít, aby sme mohli vypracovať plány na riešenie problémových situácií pre banky, pre každú jednu banku a vytvoriť pre ňu týmy, internet týmy riešenia problémových a krízových situácií. Veľmi dôležitá súčasť práce SRB je determín alebo určenie minimálnych požiadaviek na finančné prostriedky, na fondy, ktoré musia byť e, k dispozícii a takisto individuálne subjekty a skupiny, ktoré budú mať nárok na vyplatenie finančných prostriedkov. Tieto subjekty nazývame MREL. Bude našou úlohou e, usúvzťažniť medzinárodné požiadavky, zkrátka je TL a C, z MREL, aby to bol konzistentný prístup. A dobrý, dobrá správa e, tu je, že je to možné, aby to bolo. A, a banky to veľmi dobre chápu. MREL tvoria 8 celkovej, celkových pasív, ktoré potom musia byť vyplatené, ale vo všeobecnosti sa veľké banky veľké banky v bankovej únii budú musieť vysporiadať s MRL e subjektmi ne, nejdeme len stanoviť kvantitatívne ciele pre každú banku, máme aj kvalitatívne, pretože možno tie kvantitatívne ciele ani nebudú veľmi záťažové. Skôr tie kvalitatívne črty e, a aspekty budú predstavovať väčšie výzvy a možno budú aj vyžadovať viac času pre banky, aby ich splnili, aby sa prispôsobili, lenže to uvidíme až prípad od prípadu a treba zabezpečiť, že banky v budúcnosti naozaj budú schopné vyriešiť si svoje krízové situácie, svoje problémové situácie v rámci takéhoto plánu. Ako využijeme rozličné nástroje, ktoré máme ako SRB k dispozícii, a to súznie s tým, čo Daniel povedal predtým, je tu oblasť, v ktorej by som povedala, že potrebujeme viac jednoty než e, diverzity. A táto oblasť je hierarchia úverov ktoré robí BRRD, aby mohli byť aplikované pravidlá podobne a nebudeme musieť čeliť tomu, čo mu čelíme teraz, že 19 členských štátov EÚ už transponovalo BRRD, ale niektoré členské štáty ešte majú odchýlky alebo ich netransponovali. Nie je to e, katastrofa, ale je to také nemotorné, nešikovné, potom sa zle robí v takejto situácii a výsledky mož, možno nebudú také uspokojivé. Veľmi stručne, čo sa týka fondu riešenia problémových bank, máme tu e, zorganizované pôžičky. Prvé pôžičky a úvery už sa podpísali do tohto fondu a ďalšie budú sa podpisovať v nasledujúcich e, dňoch. Takisto sme zozbierali príspevky e, do tohto fondu za rok 2020. 15, e, do konca januára nám ich boli, boli transferované k nám 4,3 miliardy eur. Myslím, že to je viac menej to, čo sme očakávali. Čo sa týka príspevkov e, za rok 2016, e, do 30. júna 2016 sa transferom odošlu do SRF. Dovolte mi teraz sa vrátiť, kým mi vyprší čas, k tomu, čo povedal ešte Daniel. Treba naozaj férovo povedať, že od roku 2008 sa udialo na tomto poli veľa. Banky sú silnejšie, bezpečnejšie, majú väčšiu e, pákovú silu k dispozícii, než tomu bolo dokonca pred krízou. To znamená, že európsky systém naozaj je e, úževnatejší, silnejší, môže absorbovať šoky lepšie a ak sa niečo stane, ak vznikne problémová banková situácia, tak je to teraz už od polovice roka 2014 e, nastavené, máme tu istý rámec, štruktúru a keď táto sa bude aplikovať e, transparentne, malo by sa všetko byť možné vyriešiť. Čo sa týka spletitosť a nepredpovedateľnosť e, tejto situácie v Európe pri riešení problémových bank, predsa len tu pomôže systém jasných pravidiel, kedy sa rozloží riziko a bremeno transparentným a konzistentným spôsobom a tým sa e, pomôže riešeniu. Ďakujem za vašu pozornosť toľko z mojej strany. Ďakujem a teraz dám slovo pánovi Gualtierimu, ktorý je predsedom výboru ECON a ktorý je spravodajcom o prvej výročnej správe o bankovej únii. Ďakujem pekne, pán predseda. Je skutočne veľkou radosťou pre mňa, že tu vidím vlastne tie dva hlavné piliere bankovej únie a je skutočne, som rád, že teda parlament podporuje tento projekt v rovnakej miere, takže je podľa môjho názoru veľmi pozitívne, že v našej prvej správe, ktorá bola vlastne schválená iba včera, širokou väčšinou, kde máme 78 percentnú podporu. Máme také všeobecné vyhodnotenie toho prvého roku bankovej únii. Takže to je vlastne prvý krok. A je to veľmi pozitívne. Takže parlament je zjednotený, pokiaľ ide o pokiaľ ide o to, ako hodnotíme vytvorenie SSM, pokiaľ ide o operačný charakter, pokiaľ ide o ten dozorný prvok kvality z operačného hľadiska. Takže považujeme, pokiaľ teda ide o fungovanie tohto nášho prvého roku skutočne za pozoruhodný krok a takisto je tu aj určitý priestor na ďalšie zlepšenie, pokiaľ ide o kvalitu interakcie medzi dozorný, s dozornými orgánmi a takisto aj pokiaľ ide o potrebnú legislatívu. Samozrejme sme pripravení zvážiť možnosti zoštihlenia administratívnych postupov na to, aby sme urobili efektívnejší proces rozhodovania. Takže pokiaľ ide o tú dozornú politiku, myslím, že SSM je silným prispievateľom, pokiaľ ide o nastolenie a obnovenie síly nášho bankového systému. Ja súhlasím s tými pripomienkami, ktoré spomenula ktoré tu spomenuli predrečníci a pokiaľ ide o tú sílu a zlepšenie, pokiaľ ide o kvalitu ako aj kvantitu kapitálu. Development uh, have not reflected, which is data. There are data there. Takže ide tu o údaje, ktoré treba jasne interpretovať a v tomto kontexte uh, si treba uvedomiť, že to je ten faktor, ktorý sme my prispeli, pokiaľ ide o kvalitu a kvantitu kapitálu, to je vlastne výsledok toho dozorného prístupu. Áno, sú tu určité pripomienky, ktoré sme my poskytli, predovšetkým pokiaľ ide o tú hlavnú otázku týkajúcu sa MDA, kde vlastne máme za to, že ešte stále súčasná legislatíva nie je celkom jasná, ale to samozrejme nám nebráni v tom, aby sme využívali väčšiu mieru flexibility, aby sme sa vyhli zniženiu kvality našej účasti na trhoch. Ja no súhlasím s tým, čo tu bolo povedané, že ten najnovší vývin situácie treba využiť v plnej miere tú flexibilitu, podľa nášho názoru je to možné. Takisto to je otázka revízie legislatívy. My vieme, že sú tu otázky, ktoré treba riešiť sú tu takisto aj otázky, ktoré si zaslúžia podporu toho vášho apelu, pokiaľ ide harmonizáciu. Takisto podporujem aj tú snahu technických otázok. Sú tu špecifické pripomienky, ktoré sme mi poskytli, ale vo všeobecnosti podporujeme tento, túto snahu, ako som už povedal, podporujeme skôr ten všeobecný prí, prístup, pokiaľ ide le, legislatívny prístup. Je pravdepodobné, že sa to dá uznať aj v rámci takého priestoru, ako je napríklad Spojené kráľovstvo, kde určitá miera harmonizácie musí byť v rámci bankovej únie vyžadovaná, Musí to byť platné pre všetkých a musí to byť ponechané, avšak na druhej strane si myslíme, že v rámci bankovej únie potrebujeme vyššiu mieru špecifických opatrení na to, aby sme mali ďalšiu harmonizáciu. A s týmto ja súhlasím a to podporujeme. A potom tu ešte je širšia otázka týkajúca sa zlepšenia kapacity, riešenia kontroly bank súvah bank, to je finančná aktivita a treba zlepšiť tú kapacitu, aby sme sa nepozerali iba na rizika kreditu. Musíme vnímať všetky riziká týkajúce sa bank, pokiaľ ide aj hĺbkovú analýzu finančného portfólia, všetky pokiaľ ide o e, financie alebo kapitál úrovne 3. Potom sú tu malé a stredné podniky tie startupy, samozrejme my to pozorujeme veľmi pozorne, podporujeme to, čo sa doposiaľ dosiahlo. Myslím, že je dôležité povedať, aby sme podporovali aj ten princíp zachraňovania, toho bailingu. Musíme toto spustiť zo zreteľa, je tu viacero diskusí v jednotlivých členských štátoch, avšak to nám nebráni v tom, aby sme jednoducho využili plnej miere to, čo máme v tej legislatíve, to znamená, treba veľmi dobre vyhodnotiť to, čo máme v rámci tej legislatíve, v rámci jednotlivých nástrojov, ktoré máme, alternatívy likvidácie a takisto aj tá proporcionalita, férovosť a flexibilita, ktorá vlastne zakomponovala toho legislatívneho rámca. Toto jednoducho musí byť využité na to, aby sme mali transparentnosť, jasnosť na jednej strane, ale aby sme zabezpečili finančnú stabilitu a ponechali si určitú dôveru v tento bankový systém. Myslím si, že je výborné, že parlament má veľkú väčšinu, v rámci ktorej privítal tento balíček komisie a vlastne uvidíme, ako to bude mať výsledok, uvidíme, ako budeme postupovať, nechceme tu prejudikovať žiadny špecifický e, žiadnu špecifickú evaluáciu a samozrejme e, aj pokiaľ ide o tie záväzky, pokiaľ ide o to, čo tu bolo povedané, keď hovoríme o suverenite členských štátov, myslím si, že je dôležité, aby sme tu mali kompromisnú formuláciu, aby sa to urobilo v strednodobom rámci, v rámci teda na úrovni medzinárodných úradov, pokiaľ ide o ten dohľad a takisto musíme sa venovať otázke aj tých e, dopadov na trh, ako to už bolo spomenuté. Parlament je pripravený venovať sa tejto otázke, ale zároveň musíme byť obozretní. Tak ako to vlastne povedal aj pán Draghi a v tomto súhlasím s ním v plnej miere, takže toto je vlastne náš pohľad, alebo aspoň ten môj pohľad, pokiaľ ide o zdôraznenie nejakých špecifických bodov a dúfam teda, že budeme mať možnosť venovať sa tomu, Uvidíme, ako to dopadne a, a čakáme teda na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem pekne, pán Gualtieri. A teraz by som rád dal slovo pani Hübnerovej. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. To, čo tu teraz, e, doteraz odzniela, z toho jasne e, e, vyplýva, že táto práca ešte nie je ukončená. Keď sa dívame dopredu, musíme si pripomenúť, že bankovú úniu sme rozbehli, aby sme preťali spojenie medzi bankami a jednotlivými členskými štátmi, aby banková kríza sa nestala krízou verejných financií a opačne, aby sme riešili e, e, cez hraničné externality e, z hľadiska dohľadu za väčšími cezhraničnými bankami v Európskej únii a riešenie ich problémov v súvislosti s e, aj otázkou spoločného vzdelania strát. Myslím si, že je to dôležité z hľadiska, prečo sme to urobili. Doteraz e, e, sme z vystúpení e, pani e, e, Nui Kenning sme sa dozvedeli veľmi veľa. Európsky parlament začína e, vytvárať e, e, európsky mechanizmus e, E, mm, poistenie vkladov. A to budeme realizovať e, postupne. Ale je tu problém vytvorenia Európy, ktorá sa vyvíja dvomi rýchlostiami. E, vznik rozdielu medzi tými, ktorí sú dnu a ktorí sú vonku. A musíme ponechať otvorené dvere pre štáty mimo Európskej únie, aby mohli uzavrieť dohodu o úzkej spolupráci s jednotným e, e, e, mechanizmom dohľadu. A doteraz žiadna krajina mimo Európskej únie nevstúpila do bankovej únie, i keď minulý rok dánska vláda uznala, že by to bolo v záujme finančníctva Dánska. Iba Spojené kráľovstvo a Švedsko naznačili neochotu vstúpiť do bankovej únie E, samozrejme, to má svoje výhody, ale napokon je v záujme všetkých štátov vojsť do bankovej únie. Banková únie by mala posilniť e, európsku integráciu v tomto krúčnom období. Je to otvorený projekt, ktokoľvek môže sa pripojiť. Nie e, pripojenie znamená problém marginalizácie a práve krajiny mimo eurozóny potrebujú e, e, jednotné riešenie v oblasti dohľadu a riešenie problémových bank. E, mimo euro, eurozóny značný mm, podiel, je značný podiel zlých pohľadávok. Mm, Banková únia totiž bola zradená, vyriešila mm, globálne problémy. Okrem toho aktíva zahraničných bank nie sú v bankách tretich štátov, ale predovšetkým e, sú v ústredí bank, e, ktoré sú v Európskej únie, napríklad v Českej republike. 88% aktív e, sú vlastnené cezhranične a cerské podniky zahraničných bank majú ústredie v eurozóne. To isté platí aj pre Bulharsko. To znamená, že záverom by som chcela povedať, že má zmysel Eh, eh, aby krajiny mimo eh, eurozóny mm, sa snažili tam vstúpiť a to sa týka aj budúcich členov Európskej únie. Ďakujem pekne, pani Hübner. A teraz pani Rin Berže, členka výboru pre financie Národného zhromaždenia, Francúzského národného zhromaždenia. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Predovšetkým e, blahoželám pani Noji, pani Kegl za e, vykonanú prácu. Pretože takýmto spôsobom bolo poukázané na konkrétnosť týchto záležitostí. Sú tu tri body, ktoré by som chcela spomenúť. Poprvé, kde vlastne sa nachádza Francúzsko momentálne, pokiaľ ide o aplikáciu alebo implementáciu bankovej únie. Urobili sme určitý pokrok v tejto oblasti, pretože pokiaľ ide o evolúciu v tejto oblasti, pokiaľ ide o mechanizmy riešenia týchto problémov, máme už dva roky zákon, ktorý bol prijatý v roku 2013 a pokiaľ ide o celkový charakter tých mechanizmov dozoru, tak všetky tie procesy, s ktorými sa počíta zo strany Bankovej únie, boli vlastne už uplatnené v, vo Francúzsku a to sa takisto týka aj tej bankovej záruky to je niečo, kde Francúzsko ako členská krajina si želala urobiť značný pokrok. Takže z pohľadu Francúzska nie len, že teda podporujeme vývin tejto oblasti, ale samozrejme robíme všetko preto, aby sme aplikovali, prijali všetky tie úpravy, ktoré vlastne takýmto spôsobom by umožnili vstúpenie do platnosti jednotlivé pravidla bankovej únie. A teraz sa pozrieme na tie výzvy, ktoré tu máme, pokiaľ ide o budúcnosť bankovej únie v najbližších mesiacoch a rokoch. Áno, urobili sme v tejto oblasti veľa a musíme byť pyšní, teda na jednej strane toho, že posilňujeme tú integráciu, pokiaľ ide o regulácie, aj pokiaľ ide o kontrolu financií e, v rámci tých dvoch hlavných pilierov, to znamená, na jednej strane je tu otázka reglementácie a dohľadu o všeobecnosti a na druhej strane ten druhý pilier, otázka záchrany bank. Toto sú dve veci, kde e, sme zaznamenali významný pokrok a treba povedať, že vlastne dúfam, že sa nám podarí jedného dňa dostať do takej situácie, že aj na európskej úrovni to dosiahneme, pokiaľ ide o implementáciu a už podľa tých náznakov vidím, že sa nám to môže podariť. Takže vo Francúzsku sme pyšní, že sa nám to už podarilo. Čo to vlastne znamená pre európskych občanov? Tá diskusia dnešná vlastne svedčí o tom, že sa nachádzame v bode, kde riešime predovšetkým abstraktné, technické, makroekonomické otázky, pretože pre občanov a občianky v Európe banková únia by bola určitou zárukou, v tom, až vtedy, keď jednoducho budú zabezpečené záruky pre ich vlastné vklady aby skutočne mohli občania mať dôveru v túto našu spoločnú menu. To znamená, aby tie mechanizmy a opatrenia, ktoré máme, ktoré spustíme, aby tieto boli zárukou ochrany ich vkladov. Aby sme sa dostali do fázy aby sme sa dostali do takejto fázy, musíme robiť všetko preto, aby sme jednoducho zabezpečili, zabezpečili vklady, aby sme to mali záruky vkladov, aby sa nediali také krízy, ako napríklad cyperská kríza, ktorá vlastne objasnila to, aké problémy máme, keď bojujeme proti finančným krízam. Takže my podporujeme všetko to, aby Európa, všetky členské krajiny v tejto oblasti v mene občanov a občanok urobili pokrok v tejto otázke, pokiaľ ide o ochranu vkladov. Ak sa nám nepodarí dosiahnuť solidaritu v tejto otázke, tak Banková únia nebude nikdy pochopená alebo pozitívne vnímaná zo strany občanov a nikdy nebude pre nich zamorať viac ako nejaké komplikované pravidla. A po tretie, chcela by som sa vyjadriť aj pokiaľ ide o to, čo potrebujeme urobiť v rámci oblasti finančnej regulácii. Tí, ktorí sú fascinovaní týmito otázkami technickými, ktorí čítajú dokumenty v posledných týždňoch, kde tu máme určité finančné rizika, ktoré vlastne znovu urobia veľké problémy v Európe. Čo k tomu môžeme povedať? Je tu znovu jedna veľká bublina, ktorá nikdy nebola vyriešená tými postkrizovými mechanizmy, ktoré tu máme, určitá bublina eh, súkromných dlhov, ako aj verejných dlhov, bankových dlhov, čo vlastne e, ide tu e, o to, že sme sa snažili dosiahnuť odlženie po tej kríze, ale sa nám to nepodarilo. To znamená, musíme urobiť všetko preto, aby sme tu mali možnosť predpovedať prevenciu určitých rizik, pokiaľ ide o bankový sektor. Ale v najbližšej budúcnosti tu pravdepodobne budeme mať problém práve pokiaľ ide o dlhy, ktoré sa netýkajú bank Ide tu o peniaze, ktoré sa vlastne akumulovali popri tých bankových mechanizmoch, kde niektoré banky uprednostnili vyčlenenie týchto dlhov e, zo svojich súvah. Je to tzv. tieňové bankovníctvo. Ide tu o životné poistky, ktoré sú predovšetkým v Európe veľmi významné z tohto uhla pohľadu a ktoré sa momentálne zo strany finančných trhov veľmi pozorne sledujú. Takže urobili sme veľký pokrok, pokiaľ ide o reguláciu bank a pokiaľ ide o jednotný dohľad a musíme urobiť ešte ten posledný krok na to, aby sme urobili všetko preto, aby banková únia skutočne bola na prospech všetkých občanov, aby tu bola ochrana vkladov, ale my musíme už teraz urobiť všetko preto, aby to aj zo strany občanov bolo vnímané pozitívne, aby tá nová kríza, ktorá momentálne sem prichádza, aby sa to nedotklo, táto kríza netýkla, nedotkla teda iba bank, ale aby e, neutrpeli ani občania. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostane slovo posledný rečník, môj kolega v holandskom senáte, pani Anriet Brast. Ďakujem, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda a kolega Martin van Royen. Ten príspevok, ktorý tu chcem predniesť dnes popoludní v mene holandského senátu, ktorého som ja časťou, sa týka návrhu Európskej e, záruky pre vklady. Pokiaľ ide o snahou vytvoriť aj takéto schémy v súčasnom čase. Treba povedať, že sú tu v holandskom senáte rôzne názory, rovnako ako aj v holandskom parlamente. Ale ak by sme toto opomenuli, tak by som chcela povedať, že sa chcem venovať jednému dôležitému aspektu takejto schémy, predovšetkým pokiaľ ide o fond ochrany vkladov. Táto schéma ochrany vkladov má dve funkcie. Chranu vkladateľov, ochranu vkladateľov v prípade, že banka skrachuje a takisto aj minimalizácia finančnej nestability prostredníctvom mechanizmov na to zvolených. A na to, aby sme tieto funkcie umožnili, táto schéma musí plniť určité požiadavky, pretože inak by to bolo kontraproduktívne. Dva aspekty týchto návrhov si vyžadujú pozmeňujúce návrhy alebo pozmenenia, pretože môžu mať opačný efekt ako ten, ktorý sa od toho očakáva. Takže ten môj prvý bod sa týka e, investícií, e, investícií tohto fondu. V prípade, kde tento fond vlastne vyplatí odškodnenie e, vkladateľom skrachovaných bank, tak tieto peniaze musia byť k dispozícii rýchlo a nedraho. Preto by sa zdalo dobre, aby tento fond bol revidovaný v rámci Centrálnej Európskej banky, avšak článok 75.3 patričného návrhu hovorí, že tento fond musí byť investovaný, že, a teraz budem citovať, do vysokolikvidných prostriedkov a preto by nebolo rozumné, to sa už pýtam otázku v mene mojich spolusenátorov z Holandska, aby sme explicitne v tomto článku vyčlenili tú možnosť pre ten fond, aby bol priamo či nepriamo investovaní napríklad na burze do bank, ktoré vlastne by spadali do tejto schémy ochrany vkladov. Istotne si neželáme, aby hodnota tohto fondu upadla práve v tom momente, kedy sa bude očakávať, aby tento fond zasiahol a takisto nechceme, aby manažéri fondu eh, predávali bankové účastiny v práve v tej chvíli, keď je tá situácia ťažká, pretože toto by jednoducho ten problém ešte znásobilo. A ďalší aspekt, toto sa už týka otázky a situácie, kde vlastne tento fond, tento fond ochrany vkladov dosiahne svoju e, cieľovú hodnotu. Tak ako ten návrh v súčasnosti máme pred sebou, tak od tejto chvíle vlastne banky by už neboli prizvané k tomu, aby robili ďalšie príspevky. Pamätajte na to, že tieto príspevky súvisia s rizikom a preto, ak prestanete robiť tieto príspevky, tak vlastne prestanete mať aj nejaké rizikové označovanie ceny. To by prinieslo určitú novú dynamiku pre banky, aby mohli riskovať ešte viac, pretože jednoducho už by nemali nejaké cenové označenie vo forme nejakej e, s rizikom spojenej prémie. Takýmto spôsobom by vlastne predaje týchto bank boli označené za rizikové, čo by, bolo, čo by bola zvrátená situácia. A toto sa dá odvrátiť tým spôsobom, že banky vlastne budú prispievať od samotnej chvíle, kedy tento fond dosiahne očakávanú veľkosť na základe, e, na základe stanovených charakteristík, vychádzajúc z predchádzajúcich e, príspevkov. To by viedlo k tomu, že by banky boli bezpečnejšie, pokiaľ ide o to, že by platili menej a tie banky, ktoré by boli rizikové, tak tie by platili viac. Takže očakávame názory expertov aj našich ďalších kolegov k tejto záležitosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. A chcel by som sa poďakovať všetkým piatým rečníkom k tejto téme, predovšetkým aj Daniele Nui a pani König z Európskej centrálnej banky. A teraz dám slovo pánovi Gualtierimu, ktorý bude predsedať druhej polovici tohto kola. Ďakujem pekne. Prvým rečníkom a budem používať ten formát ako aj predchádzajúcej časti tohto kola dostane slovo pán Stefan Radu Oprea z Rumunského senátu. Máte dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda otázky bankovej únie e, Rumunsko sa e, e, domnieva, že treba mať stabilnú úniu a dovršiť vytvorenie bankovej únie, aby sme skonsolidovali hospodársko-menovú úniu. Tento cieľ treba naplňať inkluzívnym, transparentným spôsobom únie 28 členských štátov, aby sme nevytvárali dodatočné prekážky pre tie členské štáty, ktoré ešte nie sú súčasťou eurozóny Jednotný mechanizm pre dohľad e, e, nad bankami a riešenie problémnych e, bank, problémových bank by ehm, sa mal rezovať formou nariadení a potom až uvažovať o nových nástrojoch. Akékoľvek nové opatrenia treba analyzovať s prezadnutím na zistenie väčšej koherencie ako aj potrebu zachovania daňovej zvrchovnosti členských štátov. I keď Rumunsko nie je súčasťou e, eurozóny, aktívne sa zúčastňuje tvorby bankovej únie a rozhoduje o potrebných e, e, nástrojoch riešenia problémových bank. Ďakujem. Ďakujem. A teraz Hans Michael Bach z nemeckého Bundestagu. Vážny pán predseda, ďakujem vám veľmi pekne. Chcel by som opätovne sa vydriť k problémom, ktoré teraz prežívame na burzach v prípade zniženia hodnoty bank. Bezprostredne to súvisí s bankovou únii na Európskej únii. Bankovníctvo prostredníctvom eh, eh, eh, zisťovacích mechanizmov je lepšie chránené v porovnaní s bežným hospodárstvom, ale mnohí investori majú problém, nedôveruje bankov, nepovažuje ich za finančne zdravé. A vyvstáva otázka, ako sa z toho dostaneme. Musíme si totiž uvedomiť, že eh, aj my máme svoj podiel viny, eh, mám na mysli eh, Európsku centrálnu banku a národné centrálne banky. Bránili totiž potrebným reformám a mm, dávali bankám neobmedzené množstva lacných peňazí snažili sa o udržané likvidity bez toho, aby banky hľadali e, e, prostriedky u investorov. To znamená, že európske banky e, v porovnaní s najlepšími medzinárodnými bankami sú príliš slabé a musíme ich posilniť. A na základe bankovej únie to by malo byť možné do budúcnosti, ale E, musíme e, riešiť e, aj problém posilnenia postavenia bank na burzach. To je veľmi významná otázka. Ďakujem pekne. Ako ďalší vystupí Enrico Bieš, Portugalská republika, Národné zhromaždenie. Ďakujem pekne. Chcel by som vám v prvom rade poďakovať za veľmi dobré úvodné vystúpenia. Um. Bolo to naozaj výrazným príspevkom k dnešnej rozprave. Ja by som uh, rád položil dve alebo tri otázky, poukázať na dva či tri problémy. Nevezmem vám viac ako dve či tri minúty. Myslím si, že banková únia musí byť v rovnováhe, čo sa týka tretieho piliera a ten ešte nie je nie je dokončený. Preto sme v situácii nerovnováhy. E, lebo tretí pilier určite v niektorých členských štátoch dovršený nie je. Takže ochrana vkladateľov je v jedných krajinách vyššia ako v iných. A čo sa týka investorov, pri malých a stredných podnikov, tí, že platia viac daní, to nás vedie k nerovnej kom- konkurencii a na európskej úrovni sú systémy poistenia vkladov zatiaľ nedotiahnuté dokonca a pritom to je úplne kľúčová vec k, v tejto záležitosti. Druhý okruh problémov. Niektoré banky sú v prekernej, citlivej situácii a celá táto myšlienka riešenia e, v situácii problémových bank je dosť kontroverzná. Portugalsko je v takej situácii, kedy hrozia kolapsia krachy bank a v Portugalsku banky prechádzajú procesom centralizácie, koncentrácie, ale je to veľmi nebezpečné, pretože tu vytvárame v Európskej únii veľmi veľké, obrovské bankové inštitúcie, ktoré v konečnom dôsledku budú priveľké na to, aby sme ich nechali padnúť a skrachovať. A to je to nebezpečenstvo, ktoré si tu vytvárame. V Amerike, v USA sa e, de- e, deje práve opačný prúd. E, banky sa rozdrobujú v pozitívnom smysle, sú, je, sú menšie, aby boli pružnejšie a vedia, vedia, vedeli lepšie reagovať. Žiadne také banky, ktoré sú priveľké, aby sa mohli, mo, mohli im dovoliť krachnúť v USA, sa nevytvárajú. Na jednej strane tu máme bežné banky, na druhej strane sú investičné banky. Na e, programe máme tieto dva druhy bank už veľmi dlho a ešte stále sme situáciu nevyriešili, ako by to malo vyzerať systémovo architektúra banková. Ďakujeme. Za Európsky parlament teraz sa vyjadrí Eliza Ferrera, ktorá je tieňovou správodajkyňou k systéme ochr- systému ochrany vkladateľov. Budem hovoriť po anglicky a nie veľmi komplikovanými slovami. V prvom rade chcem poďakovať obom, že ste prišli, že ste medzi nami. Je to úžasná práca, ktorú ste odviedli. Ste dve ženy, ktoré vedú túto spletitú záležitosť, túto veľkú prácu, ktorú nesiete na pleciach. Ďakujem vám obom za to, že ste tu, za vaše úsilia, za vašu kompetentnosť, erudíciu a za to, že ste v kontakte s Európskym parlamentom takýmto spôsobom. Teraz moje otázky, moje pochybnosti. E, skúsim ich formulovať konštruktívne a pozitívne, lebo si myslím, že parlament je konštruktívnou inštitúciou, aspoň v tejto téme. E, javí sa to tak, že sme v situácii tranzície, akéhosi prechodu, keď zatiaľ ešte nemáme spoločne prijatý prístup k problémovým bankám a bankovú úniu, ale sa k nej blížime vytvárate nový architektonický rámec, novú infraštruktúru, ste nástrojmi, ktoré vytvárajú túto úniu a vašim cieľom nie je, aby sa banka dostala do problémovej situácie, vašim cieľom je, aby sa vyhla problémovej situácii, tak ako to už povedala pani Koning. E, esenciálnym pre fungovanie Európskej únie je, aby fungoval vnútroúnijný trh, jednotný vnútroúnijný trh a v Európe je táto myšlienka novátorská. Nikto sa o nič také predtým nepo, ne, nepokúsil. A EBRD toto bolo otestované iba v 10% bank. A celá banková architektúra, hoci je e, postavená istým spôsobom, a máme tu aj pozitívne prvky, ktoré stabilizovali trh a stabilizujú ho doteraz, ale ešte stále nemáme e, vyriešené finančné prostriedky, ktoré budú zachraňovať banky v problematických situáciách a nemáme prvky tejto architektúry, ktoré v problémových situáciách sa môžu aktivovať. Vzniká tu teda rozho- nebezpečenstvo, že EBRD sa vytvorilo predčasne a tým sa vytvára veľké systémové riziko. A keď nadviažem na toho, čo povedal nemecký kolega, Sledujete aj tieto detaily? Vyrovnávate sa s nimi? A potom chcem odpovedať e, kolegyni z Portugalska, z mojej krajanke. Zaoberáte sa spolu s úradmi pre hospodárskú súťaž komisie tým, aká vízia by mala byť pre finančný sektor, pre trh finančného sektoru, aby sme sa vyhli e, tomu, že pôjdeme v dvoch rôznych smeroch v týchto úsiliach. Zdenek Bešta z Českej republiky, zo Senátu, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo. Dobré popoludne prajem. Nebudem sa zaoberať odbornými otázkami, ale zjednodušene povedané v štátoch EÚ sú banky, ktoré majú vysokú likviditu a dostatočný kapitál, alebo banky, ktoré, ktorých likvidita je na hranici únosnosti, alebo banky, ktoré sú nelikvidné pred kolapsom, pred bankrotom. Či už preto, že nesplatili záväzky, ich klienti si nesplatili záväzky, alebo je zlé riadenie tejto banky alebo takýchto bank. Česká republika má negatívne skúsenosti s týmto, pretože sme vložili 700 miliard českých korún, to je asi 28 miliard eur. Sanovali sme banky pred desiatimi rokmi týmito prostriedkami a v nasledujúcich rokoch tieto prostriedky nám chýbali v hospodárstve a v štátnom rozpočte. Teraz sú naše banky relatívne zdravé, aspoň to hovoria o sebe, ale Problém je v tom, že sú to cerské spoločnosti nadnárodných bank. A tu vidíme nebezpečenstvo, že keď sa spoja banky s takýmto rôznym potenciálom v celej Európskej únii, mohli by sa finančné transakcie presúvať od zdravých bank alebo zo zdravých bank do slabších, nesolventných bank v rámci celej skupiny. Takže mňa, a asi nielen mňa, by zaujímalo, či Banková únia počíta s dostatočnými nástrojmi a opatreniami, ktoré v rámci Bankovej únie sú možné a ktoré by dokázali zamedziť síce legálnemu, ale neetickému bankovému chovaniu v rámci takýchto transakcií. Som rád, že aj v rámci predchádzajúceho obdobia sa tieto záležitosti riešia. Vítame každú možnosť, ktorá prispieje k finančnej stabilite v rámci harmonizačných pravidel v EÚ, či už je to poistenie vkladov, likviditné fondy, dohľad a podobne. Ďakujem za slovo. Ďakujem. François Marc z francúzského senátu má slovo. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Už tu bolo povedané, že sme výrazne pokročili smerom k bankovej regulácii alebo k riadeniu právnymi normami k bank. Bolo to všetko upresnené v úvodnom expoze, ale pretrvávajú tu aj určité obavy pri tejto právnej úprave bank. Ide tu o volatilitu burzy, pri zmenkách je to problém. A ďalší prvok, ktorý sa tu spomínal, rizikový, a chcem poďakovať e, kolegyni, ktorá o tom hovorila. A samozrejme, musíme si položiť aj určité otázky, ktoré sa týkajú právnej úpravy a rozsahu tejto právnej úpravy, ktorý je nevyhnutný, najmä pre činnosti, ktoré banky robili mimo účtovných kníh. Mám na mysli tieňové bankovníctvo. Máme tu nové informácie o tieňovom bankovníctve a príslušné medzinárodné inštitúcie upozorňujú na rizika, ktoré toto so sebou e, nesie. Koherentnosť politik právnych úprav v rámci EÚ je ďalšia vec. Treba myslieť konkrétne na politiky právnych úprav a politiky dohľadu, ktoré sa dejú vo všetkých členských štátov EÚ. Dnes do poludnia, podobne ako mnohí ďalší, som sa aj ja zoznamil s prehlásením, vyhlásením Johna Wickersa. Vieme, ako dlho už pracuje v tejto branži. Vieme, aké názory má na právnu úpravu týkajúcu sa bank. Článok v novinách ktorý sa volal apelovanie alebo volanie ohľadne krízy v Európe, ohľadne krízy vo Veľkej Británii, zosobnil alarmujúci hlas o situácii v Európskej únii. Čo si myslíte o takýchto článkoch? Najmä keď ich podpísal človek, ktorý podobne ako rad ďalších preukázali svoju kompetentnosť. Ako vnímate tieto výstrahy, ktoré John Wickers veľmi jasne sformuloval? Ďakujeme. Ďalší rečník má slovo Francesco Cariello z poslaneckej snemovne z Talianska. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Dnes dnes talianský parlament schválil uznesenie, ktoré zavezuje alebo ktoré odkladá e, sanovanie bank, záchranu bank. A menšina v talianskom parlamente má dojem, má pocit, že banko, reforma bankovníctva by sa mala odkladať do nekonečná a nikdy sa v praxi neuskutočniť. Ja som vám tomuto, toto chcel povedať, pretože vízia ide úplne iným smerom, smerom ku koncentrácii finančnej moci a to je, nie je riešenie problému bankového sektoru v Európe. Myslím si, že to práve podkopáva konkurencieschopnosť, hospodárskú súťaž a dôveru tých, čo si šetria finančné prostriedky v bankách. Podkopáva to aj demokraciu, ak skoncentrujeme finančnú moc do veľkých centier. Myslím si, že to môže byť nebezpečné, pretože tieto centra môžu začať ovplyvňovať vládne politiky a to predsa ide úplne iným smerom, ako by malo. Treba odlíšiť rôzne časti bank, investičné časti bank od bežných bank, komerčných bank a máme tu aj komerčný faktor, mali by sme sa vyhnúť tomu, aby sa kapitál koncentroval iba na jednom mieste. Komisia predložila e, návrh, kde sa hovorí, že banky by mali byť koncentrovanejšie, mali by sa zlúčiť viac, zlúčovať, ale ja kladiem otázku každému, kto je prítomný v tejto miestnosti, ako to, že komisár vytrhol vetu z témy hospodárskej súťaže a tvrdí, že veľké bankové skupiny, ktoré napríklad manipulovali Eurobor, Maribor a iné úrokové sádzby, ktoré boli predpisované. Ako to, že v dôsledku tejto vety vytrhnutej z kontextu štátu vkladatelia by mali byť, e, dokonca neboli odškodnení a Deutsche Bank alebo The Royal Bank of Scotland v dôsledku takejto politiky sa stali kartelmi. V akom smere to ideme? Podporujeme záujmy stále ešte občanov? Text uznesenia napokon bol naformulovaný trochu inak, ale každý má svoje vlastné názory môže si ich ponechať. E, myslím si, že teraz máme na programe dať slovo Daniel Nui a Elke König, aby sa vyjadrili na záver. Dostali ste veľa otázok, veľa poznámok tu oznelo, niektoré ťažké, náročné, niektoré veľmi podrobné. Nech sa páči. Nuj. Ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj mm, veľmi veľa zaujímavého bolo e, povedené, takže pokúsim sa eh, reagovať a, i, a šťastie to nechám na Elke König. Konštatujem, že eh, veľmi dobre využívate eh, flexibilitu, i keď úprimne povedané máme určité problémy. V smernici existujú určité prvky ohľadom územného pokrytia maximálne Mm, distribúcie. Ale potom, ako sa to e, upraví, e, nezostáva žiadny priestor pre flexibilitu. Distribúcia maximálnych čiastok e, je stanovená jednoznačne. To isté sa týka distribúcie dividend podľa nášho názoru to sa nemusí až tak presne upravovať. Už teraz využívame prísne pravidlá, e, rovnako aj kupóny, ktoré sa vyplácajú e, e, z časti problémy, ktorým čelíme na trhu, súvisia s takýmito prvkami. Trhy totiž nechápu, čo sa týka kuponov, lebo tie sa vyplacajú pri splatnosti tu nie je žiadny priestor pre e, flexibilitu. Takisto aj v prípade mm, mm, odmien e, to je trošku odlišné. Osobne si myslím, že by bolo mm, komplikované e, nejako bližšie vysvetliť toto nariadenie. Po druhé, rizika spojené s jednotlivými štátmi Súhlasím s tým, že e, najnovšia e, e, finančná kríza hovorí o tom, že aj pohľadavky voči štátom nie sú bezrizikové. Treba aj na to alokovať určitú časť kapitálu. Veľmi veľa práce sa robí na medzinárodnej úrovni, takže azda by nebolo dobre, aby sme E, to riešili e, v Európe. Je to e, globálny problém. Treba počkať návrhy bazilejského výboru a už potom rozhodnúť o implementácii. Čo sa týka chýbajúceho piliera bankovej únie, plne súhlasím s tými ľuďmi, ktorí tvrdia, že práve toto chýba nám pre plnohodnotnú bankovú úniu potrebujú mať aj e, fiskálne zistenie e, pre jednotný e, fond riešenia problémových bank. Nepochybne je to veľmi dôležité pri zabezpečení politického rozmeru bankovej únie s tým, aby poskytnúť istotu európskym občanom ktorí budú vkladať svoje prostriedky do bank. E, Kolegové z Portugalska sa e, vyjadrovali e, o možnej koncentrácii príliš veľkých bank. Nuž, je to individuálne. V niektorých štátoch bankový systém je veľmi koncentrovaný už neexistuje e, ďalší priestor pre e, vyššiu koncentráciu v niektorých krajinách. To je menej dôležitý problém a existuje priestor na ďalšiu racionalizáciu bankovníctva v niektorých krajinách. Mm, k tomu pravdepodobne dôjde. Či e, úzko spolupracujeme s generálnym rediteľstvom pre hospodárskú súťaž? Áno meníme pravidlá, totiž v tom zmysle, že európske inštitúcie e, navzájom sa radia. E, je to Komise generálne riaditeľstvo pre hospodárskú súťaž, takže podľa môjho názoru e, je medzi nami celkom dobrá spolupráca. Čes, ak sa nemýlim, poslanec z Českej republiky Eh, sa pýtal na eh, to, že braním, či braníme krížov, krížovému eh, subvencovaniu medzi podnikmi jednej skupiny. Našim cieľom je znižiť fragmentáciu trhu. Chceme mať jednotný orgán dohľadu, riešenia problémových bank, jednotný systém poistenia vkladov takisto aj naše zaťažkovacie skúšky zahrňajú 70 aktív tej ktorej krajiny a chceme to robiť aj vo vzťahu k bankovej únie. Tu môžu byť určité rozdiely medzi väčšími a menšími krajinami. To by bolo správne podľa môjho názoru v otázke e, e, e, regulácie bankovníctva, to, čo povedal pán Rodriguez ohľadom know-how Spojeného kráľovstva. Neviem, čo presne mal na mysli, nemám vyhranený názor, čo sa týka situácie v Spojenom kráľovstve. Možno, že je najvyšší čas, aby som odovzdala slova Elke. Čo sa týka odkladania implementácie, to by asi nebol dobrý nápad, pretože trhy sa postupne uh, adaptovali na túto myšlienku, uvedomujú si, že svet sa mení, e, e, sa zmenilo od 1. januára tohto roku. Teraz je prechodné obdobie a prechodné obdobie je naozaj trošku e, háklivé. ďakujem pekne. Myslel som, e, že e, nechcel by som sa vydral od poznámky pána e, Vikersa. Ja by som nerada da, zabrdala do toho, ale k tej poslednej poznámke naozaj by bolo prehnané, keby sme spojili zavedenie BRD spojili so súčasnou krízou. Včera noviny Financial Times spomenuli minimálne 12 e, podozrivých e, faktorov. Máme tu e, BRD a je našou úlohou, aby to fungovalo. A jedna z možností je, aby BRD fungovalo pre celú Európsku úniu a naredenie SRM mení pravidla musíme e, pôsobiť e, konzistentne e, z hľadiska aplikácie týchto pravidel, musíme byť predvydateľní a musíme sa snažiť o väčšiu transparentnosť. A takže podľa môjho názoru nie, stačí poukazovať na problémy, treba hľadať ich príčiny. Samozrejme znepokojujú nás, že v jednotlivých členských štátoch štátoch e, existujú rôzne problémy a treba ich riešiť e, proporcionálne s prehľadnutím na závažnosť situácie. Aby som sa neopakovala, Niekto tu spomenul e, zmeny regulácie. Či tým náhodou nie podporujeme koncentráciu na trhu? Nie som presvedčená, že tento argument platí. Naozaj na jednom alebo na dvoch e, e, lokálnych trhoch môžeme pozorovať určitú koncentráciu, ale na druhej strane e, zistíme, že banky bez, dlhodobého, bez nejakého dlhodobého modelu podnikania musia znašať dôsledky toho a v tom zmysle situácia sa mení. Máme naozaj E, pevné e, e, banky, ktoré dokážu financovať ekonómiu. Hovorili ste o tom, že je potrebné, aby banková únia bola otvorená pre všetky členské štáty. Všetci nepochybne podporujeme túto myšlienku. Je nepochybné, že členské štáty by mali vykročiť touto cestou a ja by som vyhlasil, že banková únie zvíťazila, keby Spojené kráľovstvo zvážovalo možnosť vstupu do nej. Ale na teraz je to otvorené všetkým členským štátom. Myslím si, že je to jednoznačné. Pokiaľ ide o rôzne tieňové bankové e, transakcie, vždy sme tvrdili, že regulácia musí byť transparentná a musíme sa snažiť, e, aby sme sa vyhnuli arbitráži Eh, to sa týka tých rôznych tenevých eh, postupov, ale mm, napokon eh, nie je to v našej kompetencii. Niekto spomenul investíciu DGF. Odporúčam mať rovnaké pravidla aj v tomto prípade, rovnako ako aj v prípade jednotného fondu pre riešenie problémových bank a s tým, aby tu nevznikali e, e, rôzne subjektívne prvky. E, myslím si, že zákonodarcovia sa tomu budú neskôr venovať. Vždy som jednoznačne tvrdila, že banková únia musí stáť na troch pilieroch. Na druhej strane platí, že treba e, začať e, s tým, aby sme mali harmonizovaný systém vnútroštátnych e, mechanizmov rušenia vkladov alebo ochrany vkladov a potom musíme harmonizovať interakciu medzi systémami ochrany vkladov a mechanizmom riešenia problémových bank a Daniel tiež spomenula, že teraz nežiadame harmonizáciu e, legislatívy o nesolventnosti, ale nesmieme zabúdať aj na e, e, ľahšie dosiahnutelné cieľe ako určitú hierarchiu veriteľov, Totiž e, e, riešenie problémových bank e, e, v podstate e, umožňuje aj transfer e, vkladov. E, Máme ešte pred sebou veľa práce, ktoré možno, že dramaticky nezmenia situáciu, ale potrebujeme to robiť, ale v prípade SRF je to fiskálna e, zadka. Je dobré, že máme predbežné dohody, nech sa podpíšu, ratifikujú a máme ešte pred sebou veľa práce. Ďakujem. Very much. Ďakujeme veľmi pekne. Myslím si, že toto stretnutie bolo vynimočne zaujímavé, kde sme prebrali viaceré kľúčové body, o ktorých sme tu hovorili. Chcel by som sa poďakovať ešte raz Daniel Nui, Elke Königovej. Zdieľam viaceré z tých vašich vypovedí. Nemôžeme sa dohodnúť skrátka na všetkom na 100%. To znamená, sú tu viaceré interpretácie a budeme pokračovať v tejto diskusii aj ďalej. Teším sa, že ste zobrali do úvahy to, že toto mohlo prispieť k riešeniu tohto problému. Takže je dobre e, zamýšľať sa nad tými problémami a hľadať riešenia a samozrejme vítame to, čo tu bolo povedané ohľadne završenia bankovej únie. Joe, we cannot enter into detail, but there is a positive attitude towards that. of course, I agree with, uh, uh, Elke König that uh, postponing... Takže ďakujem pekne pani Königovej za to, že sa vyjadrila k tejto záležitosti. On what you said about the proportionality, which I... To, čo ste povedali k tej proporcionalite ohľadne finančnej stability, to je veľmi dôležité zohľadniť. Je dôležité aj to, čo ste uviedli k tejto téme. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám obom. A teraz dostane slovo môj spolupredseda. Nech sa páči. Chcem sa v mene aj môjho kolegu poďakovať všetkým rečníkom v týchto dvoch kolách bankovej únie Ďakujem účastníkom za tieto dve kola, že ste prišli z národných parlamentov a z Európskeho parlamentu. Ďakujem, končím týmto zasadnutie.